can we can we start our meeting? I would like to ask you to take your seats and uh, so we, we can begin. Um. Vidím, že ešte stále prichádzajú ďalší kolegovia, takže počkáme si nejakých 20 sekúnd. E, chcela by som začať bodom číslo 1 programu. Pokiaľ nemáte žiadne pripomienky k programu, tak ho môžeme považovať za schválený. E, chcela by som vás len upozorniť, že budeme musieť byť flexibilní, aby mohol pán Kirilo prezentovať e, E, svoju informáciu o situáciu, za ktorú je zodpovedný. Ide o to, aby sme skutočne mohli flexibilne e, pohybovať e, bohmi bodmi programu, len aby ste pochopili, že nejde o skutočnú zmenu programu. Druhým bodom je schválenie zápisnice z predchádzajúcich zasadnutí. E, a pokiaľ nemáte k tomu nejaké pripomienky, ktoré mi nepodáte do konca zasadnutia, budem to považovať za e, schválené. Takisto pokiaľ ide o bod 3 e, <clears throat> programu, roz, oznámenia predsedu odznejú zajtra po zasadnutí koordinátorov, čiže dnes by sme hneď prešli k bodu 4 programu, ktorým je výmena názorov na neoficiálny dokument, ktorý bol uverejnený a v ktorom, na ktorom pracuje Európska komisia. Ide o dokument týkajúci sa e, posúdenia rozpočtu a čo je zvlášť zaujímavé pre nás, ide o časť tohto dokumentu, v ktorom ide o v ktorom sa hovorí o koheznej politike, o politike súdržnosti. Ešte raz by som vám chcela zopakovať, ako som už vo svojom liste uviedla, že do, na verejnosť sa prenikli informácie o tomto dokumente a ja som aj vo vašom mene zareagovala e, predsedovi komisie a neskôr aj predsedovi parlamentu a vyjadrila som názor, že Ehm, ehm, v podstate eh, je to, eh, je to eh, zobrazenie súčasného stavu v diskusii o koheznej politike a ako predsednička výboru Regio som dostala viacero listov týkajúcich sa názorov jednotlivých zainteresovaných strán, predovšetkým európskych združení, regionov a miest. Aj dnes máme 8 združení tohto druhu. E, Takisto sme dostali ďalší list v Európskom parlamente a ďalšie reakcie prichádzajú z viacerých inštitúcií v celej Európskej únii. Niektoré z nich sú adresované priamo Európskemu parlamentu. Nemyslím si, že by sme dnes mali vstúpiť do vecnej diskusie. Samozrejme, viacerí z vás chcú hovoriť aj o vecnej stránke a verejne predložiť vaše názory tu. E, môžete to pochopiteľne urobiť. O tomto bode budeme hovoriť do štvrtej popoludní, ale v zásade ide o to, aby sme sa dohodli, ako postupovať ďalej v súvislosti s dokumentom ktorý odráža viaceré názory existujúce v rámci útvarov Európskej komisie. Takže aj keď by boli nejakým spôsobom upravené alebo uhladené, predsa len sa budú zrejme objavovať aj naďalej a bolo by vhodné, keby sme sa zamysleli nad tým, ako budeme reagovať na tieto názory E, ktoré, ako si myslím, nie sú celkom v súlade s názormi tohto výboru na koheznú politiku v nadchádzajúcich rokoch. Poprosím kolegov, ktorí sú v tomto výbore relatívne noví, aby zobrali na vedomie, že e, sa už hovorilo o koheznej politike po roku 2013, po e, čas uplynulých dvoch rokov, hovorilo sa o tom na celom európskom teritoriu, hovorili o tom inštitúcie, regióny, e, samozprávne orgány a konali sa aj ministerské zasadnutia, boli prijaté aj viaceré rozhodnutia ministrov. Čiže my sme teraz uprostred diskusie, nezačíname od začiatku, viaceré názory už možno považovať za ustálené v rámci tejto politiky. A okrem toho e, nadobudne účinnosť čoskoro nová zmluva a táto, ako viete, pridáva aj územný rozvar k dlho ustanovenej sociálnej a hospodárskej dimenzii kohezie. Čiže je potrebné identifikovať aj mechanizmus pre politiku, aby sa zohľadnila aj kohezia v tomto smere. Takisto nová mluva rozširuje princíp subsidiarity nad, teda nielen na národnej úrovni, ale aj na regionálnej a miestnej úrovni. Čiže bude potrebné pozmeniť tento európsky princíp subsidiarity s tým, že do tejto oblasti vstúpia, vstúpia ďalšie E, subjekty na miestnej a regionálnej úrovni, ktoré takisto musia byť zapojené do dosahovania európskych cieľov a stanú sa súčasťou viacvrstového riadenia správy v rámci EÚ. Takisto e, musia e, zohrávať aj odlišnú úlohu v regulačných postupoch. Európska kohezná politika vstupuje do systému, ktorý sa dnes volá systém spolurozhodovania v rámci novej Lisabonskej zmluvy a ja to chápem tak, že to znamená nielen posilnenie úlohy Európskeho parlamentu pri rozhodovaní o nariadeniach, ale myslím si, že tým e, zvyšuje aj e, e, a posilňuje náš hlas pri diskusii o budúcej politickej agende EÚ. Znamená to, že budeme môcť aktivnejšie pracovať aj na predregulačnej diskusii v rámci európskeho programu. Takže už viacero vecí sa e, diskutovalo v súvislosti s diskusiou o kohezne, v súvislosti s koheznou politikou. Okrem toho bola prezentovaná tá e, správa či dokument od generálneho sekretariátu Európskej komisii. V tomto dokumente sa uvádza vízia koheznej politiky, ktorá nie je vôbec v súlade s tým, čo by sme my ako, alebo aspoň väčšina z nás e, chcela dosiahnuť. Myslím si, že e, e, nie je však možné podnárodnú, to znamená regionálnu a miestnu úroveň, vylúčiť z tejto diskusie, patria sem podniky, NGOčky, e, mimo, MVOčky a e, rôzne ďalšie subjekty. V návrhu sa však jednoznačne eliminujú tieto e, regionálne a miestne subjekty, pretože sa v ňom hovorí len o národnej úrovni a okrem toho nie sú tam zahrnuté mnohé e, priority, ktoré my uznávame, pretože v návrhe sa ako priority uznávajú odvetvové e, prístupy, ale e, tento odvetový prístup podľa nás e, v súčasnosti nie je vhodný na e, zmenu prístupu. Čiže je tu táto sektoralizácia európskeho politického programu. Problémy vidíme aj v oblasti rozpočtu a e, znamená to, že e, ak sa príjme tento dokument, tak sa nebudú dostatočne zohľadňovať regionálne rozdiely. My už v posledných rokoch sme hovorili o, o problémoch v rámci, roz, v rámci jednotlivých regiónov. To znamená, že v regióne existuje veľmi veľký veľká, e, veľký rozdiel v úrovni e, jednotlivých častí tohto regiónu a, regionu a toto sa takisto neberie do úvahy táto medziregionálna a vnútroregionálna úroveň. Okrem toho v dokumente sa navrhuje masívny presun prostriedkov z koheznej politiky a e, viacvrstvového systému riadenia prospech e, sektorovej politiky a jej nástrojov, ktoré sú riadené väčšinou z Bruselu a e, mechanizmus v tomto dokumente e, nie je identifikovaný. Čiže toto je len niekoľko príkladov toho, čo ma viedlo k zamysleniu sa nad tým, že prístup tohto dokumentu nie je správny, že je potrebné na ne zareagovať. Teraz by som eh, vás prosila, aby ste dnes vyjadrili svoj eh, názor na to, ako postupovať a ako aktivnejšie prezentovať našu víziu budúceho politického programu, ako aj budúceho rozpočtu. Naša zodpovednosť e, je zodpovednosť za koheznú politiku a za územný aspekt, e, teritoriálnu dimenziu. A myslím si, že by sme mohli postupovať asi tak, že by sme predložili otázku na ústne zodpovedanie Európskej komisii o niektorých veľmi dôležitých otázkach, ako je viacvrstvová správa a riadenie politiky alebo celoeurópsky záber politiky, lebo nezmenila som sa o jednej z najdôležitejších črt tohto návrhu, ktorým je, že cieľ 2 bol z tejto politiky vypustený a že v tejto politike by sa um, mal dávať dôraz na tých e, najchudobnejších ľudí na národnej úrovni. E, to, čiže jedna z možností je otázka na ústne zodpovedanie, ale nie v súvislosti s overením rozpočtu alebo s tým, či ide o oficiálny či neoficiálny dokument, ale mali by sme sa zamerať na dva alebo tri aspekty, ako je e, cieľ 2, ako je v riadenie alebo ďalšie prerozdelenie finančných prostriedkov, pretože e, sociálny fond by sa mal vypustiť alebo vy, vyňať z koheznej politiky. Takže ide o niekoľko vecí, ktoré by mali byť zahrnuté do tejto otázky na ústne zodpovedanie na plenárnom rokovaní. Čiže toto je môj návrh, ten list v tomto zmysle som už zaslala. Budem vás informovať o odpovediach eh, a, a, aj o našich reakciách na, takéto, eh, na takúto otázku, či respektíve odpovede komisie. Eh, očakávam vaše názory. Nech sa páči. Budem vás vyzývať v abecednom poradí. Ďakujem. Myslím si, že je veľmi dobré zaradiť e, tento bod ako prvý bod nášho programu, pretože musíme to brať veľmi vážne a nemáme to považovať len za neoficiálny dokument. Neoficiálne dokumenty e, majú svoj vplyv a e, a od keď sa máme rozhodnúť, či ide len o hodnotenie v polovici obdobia alebo niečo iné, to by bolo málo. Čiže musíme sa na to pozrieť veľmi seriózne, veľmi vecne a aj to načasovanie je skutočne pozoruhodné, pretože dochádza k zmene smeru a nie je to niečo, čo sa zvyčajne deje ku koncu funkčného obdobia. Ale je to pozorhodné z hľadiska podstaty, pretože máte tu názor komisie, názor e, Baroza a je úplne jasné, ako ste vy sama povedali, že územná súdržnosť sa stane dôležitou súčasťou novej zmluvy. Ďakujem. No. Is everything okay? Is everything working? Yeah? So we go on. Dobre, takže pokračujeme. Dobre? E, ďakujem. Ja som hovoril, že e, čas, v ktorom je tento dokument uverejnený, je veľmi zvláštny, pretože e, je zostavený pomerne nie, nie veľmi dôsledne, ale je dôležité, že tie zmeny sa dali na papier a je dôležité, aby ste, ako ste povedali, eh, aby sme na to zareagovali a spôsob, aký ste vy navrhli vo vašom liste, E, e, je správny, pretože to, čo obsahuje správa, nie je v súlade s tým, na čom sme sa my dohodli v minulosti a nie je to ani dobré východisko pre budúcnosť. Máme koncepciu koheznej politiky, koncept, ktorý sme vyvinuli, ktorý bol znova potvrdený a myslím si, že, bol, že v parlamente sme to dosť dôkladne prediskutovali a prijali a nie je možné ho z večera na ráno zmeniť. A mám jednu otázku, ktorú by som vašim prostredníctvom, pani predsednička, chcel podať komisii. Chcel by som, aby nám vysvetlili presne, o čo to vlastne ide, pretože my sme sa o tom dozvedeli len prostredníctvom správ z tlače. A ja by som potreboval presne vedieť od komisie, aký je súčasný stav, ako ďaleko sa dostali v rámci rozhodovacieho procesu. Keď hovoríme o tom, ako sa to má v skutočnosti uplatňovať, my hovoríme o neoficiálnom dokumente, ktorý sa nebude zrejme realizovať hneď, ale z hľadiska samotnej vecnej podstaty potrebujeme viac informácií. Napríklad, pokiaľ ide o cieľ 2 e, konkurencieschopnosť. Tento bol vypustený. Možno by sme mali naozaj položiť tú otázku na ústne zodpovedanie a otvoriť niektoré z týchto bodov a vyžiadať komisiu, aby nám povedala, akým spôsobom to má v úmysle zahrnúť. A nie len, aby nám e, o dva týždne neskôr predložila úplne iný dokument. Myslím si, že je dobre, že, e, aby, a, bolo by dobre, keby sa aj Výbor pre rozpočet e, na to pozrel a zistil, či to je v súlade s e, hodnotením v polovici obdobia. Nie som si istý. A môžem vás uistiť, že pokiaľ ide o váš list, plne ho podporí EPP a ja by som teda chcel, aby požiadať výbor, aby podporil vašu snahu e, položiť otázku na ústne zodpovedanie. Ďakujem, ďakujem pani predsednička. V prvom rade by som chcel podporiť vaše úsilie prostredníctvom listu, ktorý ste zaslali. Máme isté pochybnosti, pretože v minulom období sme všetci boli svedkami politického vplyvu listov. Niektorí z nás si spomíname na slávny list šiestich. Nebol to oficiálny dokument, E, týkal sa rozpočtu. Ja by som chcel v prvom rade navrhnúť, aby táto otázka na ústne zodpovedanie komisii e, bola položená a aby sme žiadali oficiálnu odpoveď počas rozpravy. Ale zároveň by som chcel navrhnúť a chcel by som aj zdôrazniť, že je potrebné, aby sme pripravili naše vlastné stanovisko bez ohľadu na to, v akom stave sa bude konanie nachádzať. A ak má byť Európsky parlament po prijatí Lisabonskej zmluvy v rámci spolurozhodovania aktívnym partnerom, myslím si, že dokument, ktorý odhlasuje parlament napríklad na tému koheznej politiky, je dôležitý. Nemusíme čakať na komisiu a nemusíme čakať ani na radu. A nečakajme teda na to, či komisia niečo pripraví a pošle to napríklad niektorým regiónom v Európe my vieme, čo sa v tomto smere môže stať. To je zaujímavý postup, ale poďme na to z inej strany. Pripravme jednu alebo dve strany stanoviska, ktoré, ktoré bude obsahovať body, ktoré my považujeme za najdôležitejšie. Bez ohľadu na to, aký je oficiálny stav tohto dokumentu, e, necháme ho odhlasovať a pripravíme pozíciu parlamentu. Musíme vystupovať aktívne. Ďakujem. Pán Fioro. E, ďakujem, pani predsednička. Ja by som e, chcela povedať, že v plnom rozsahu schváľujem reakciu, ktorú ste zaujali po prečítaní tohto e, predbežného, tohto záhadného dokumentu. Myslím si, že urobili ste to úplne odôvodnenie a takisto schvaľujem aj e, výrazy, ktoré ste použili pri adresovaní sa na komisiu. V prvom rade my e, nemôžeme nereagovať, pokiaľ ide o takýto, takýto radikálny odklon v rámci koheznej politiky, predovšetkým vo vzťahu k regiónom. Je potrebné, aby sme naozaj vystúpili iniciatívne, čo najefektívnejšie a my nemôžeme byť neprítomní v tejto diskusii, pretože môžem vás uistiť, že v tomto smere máte plnú podporu k iniciatívam, ktoré budete vy osobne e, príjmať, ako aj tento výbor vo vzťahu ku komisii. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, pán Alfonso. E, ďakujem, pani predsednička. Ja by som sa chcel pridať k tomu, čo povedal pán Maro. Uh, Baro. My v našej skupine sme radi, že ste e, prejavili dostatok bdelosti, ako aj reakcie, reakcie schopnosti na e, tento pohyb. E, my naozaj sme tu na to, aby sme na to reagovali a myslím si, že európske regióny musia si vypočiť naše reakcie a je potrebné, aby sme sa postavili postavili proti tomuto všeobecnému smeru, ktorého cieľom je vylúčiť koheznú e, politiku v prospech konštrukcií, ktoré nie sú účinné, ktoré sú ďaleko od občanov a ktoré sú v rozpore s cieľmi, ktoré by sme tu chceli dosiahnuť. Čiže my naozaj chceme podporiť teritoriálny rozmer koheznej politiky a musíme e, reagovať na e, to, že tu boli vylúčené niektoré dôležité veci, čo sa týka nielen Francúzska, ale celej Európy. My podporujeme e, regionálnu politiku, ktorá nesmie byť e, na úkor e, odvetvových politík, ale musí byť paralelnou k sektor odvetvovým politikám Euh, a takisto chceme podporiť e, politiku e, partnerstva s jednotlivými regiónmi a takýmto spôsobom chceme pokračovať na tejto ceste a chceme riešiť viaceré problémy, ktoré súvisia s tým, ako vním, Európu vnímajú občania. A pokiaľ by ste chceli vytvoriť nejakú dočasnú komisiu na túto tému, myslím si, že je dôležité, aby náš výbor v tomto smere bol rozhodne zastúpený. Ďakujem. Pani Manesku. Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, sigur sunt de acord cu ceea ce au spus majoritatea dintre colegii mei și n-aș vrea... Plne súhlasíme s tým, čo povedala väčšina uh, predrečníkov. Ja nechcem zbytočne opakovať to, čo už odznelo. Uh, liberálna skupina podporí každú reakciu, ktorú vy budete považovať za náležitú reakciu na tento pracovný dokument komisie Žiaľ, len málo eh, návrhov komisie týkajúce sa reformy koheznej politiky eh, majú mm, potenciál byť eh, pomôckou pre nové členské štáty. Vieme, že tieto sa boria v problémoch. Napríklad, čo sa týka zjednodušenia postupov pri prideľovaní podporných financií a takisto aj systém monitorovania využívania fondov to naráža na problémy. Sektorový makroekonomický postup komisie je e, odťažitý od teritoriálnej väzby koheznej e, politiky a my vieme, že e, táto kohezná politika má silný teritoriálny prvok zdá sa, že táto kohezná politika bude skôr ako, akousi charitou, než čímkoľvek iným. Ďakujem za slovo. Ja e, chcem vyjadriť súhlas e, s väčšinou toho, čo už odznelo, to znamená s reakciou v, e, v tom prvom kole. Ja ako nový poslanec som pobúrený tým, ako to vlastne funguje. Mnohí, mnohí sú mnohí bežní občania majú svoje pochybnosti o tom, ako fungujú tieto inštitúcie a toto ako by len to doplňalo. Zdá sa, že, zdá sa, že nie sú dodržiavané postupy a zdá sa, že tento výbor pre regionálny rozvoj tápa v tme, úplne tápa v tme. No a e, viaceré regióny majú strach z toho, že e, finanč, financovanie e, by mohlo skončiť, tak povediať, cez noc. A žiadame, aby predseda Barroso sa dostavil na zodpovedanie otázok. Nám sa zdá, že vôbec nie je jasné, kam smeruje táto reforma koheznej politiky a myslím si, že celý parlament je zmietaný obavami z toho, kam smeruje táto politika politikami. Potrebujeme fakty priamo od komisie. Pán Borosovi by sa mal zúčastniť nášho zasadnutia zajtra alebo v iný hodný termín, aby sme priamo od zdroja, tak povediac, dostali informácie. A pretože ide o veci, ktoré veľmi liežajú na srdci občanom. E, skutočne zdá sa mi, že súčasný stav je naplňajúci obávami na všetkým. Pán Blackburn. Oh, you, Ďakujem za slovo. Ja som novým členom tohto výboru, rovnako ako predrečník. I keď sa cítim v situácii deja vu, keď som pred 5 rokmi eh, robil vo výbore pre dopravu a zaoberali sme sa veľmi podobnými otázkami, ako by sa opakovalo už zopakované. Síce nemám e, výhrady voči tomu, ako je navrhované postupovať pri prehodnotení tejto politiky. Treba si však uvedomiť, že sú tu dva nové aspekty. Poprvé je to e, aspekt toho, ako sme sa dozvedeli o zmene smerovania zo strany komisie a po druhé je to problém so smerovaním ako takým skutočne sa nám nezdá tento smer vytýčený komisiou v súvislosti s regionálnou a koheznou politikou. E, hovorím z osobných skúseností. Ja e, e, zastupujem politickú stranu, ktorá je veľmi skeptická voči rozdeľovaniu peňazí z týchto fondov. Budem úprimný a a skutočne e, veľmi e, ťažko nás o niečom bude presvedčať e, komisia svojim návrhom. A určite nemôžeme súhlasiť s takým návrhom komisie, ktorý je viac menej znamená znárodnenie tejto politiky. Radi by sme vedeli, čo viedlo komisiu k tomuto návrhu. Je tu napokon otázka, čo sa bude diať v medzičase čo sa udeje, udeje vtedy, keď dostaneme nejakú konkrétnu e, vecnú e, keď dokonaneme konkrétny vecný e, návrh, ako budeme postupovať. Ja mám určité pochybnosti o tom, či do akej miery možno dôverovať tým návrhom komisie, pretože niečo sa za tým skrýva. Preto súhlasím s tým, že mali by sme mať diskusiu na úrovni plenárneho zasadnutia s možnosťou klásť o ústne otázky. E, treba si položiť tú otázku, kam to všetko speje. Zdá sa mi e, e, dosť čudné, že končiaca komisia predkladá úplne nový smer politiky. Je to veľmi čudné E, ja mám teda otázky pre komisiu. Čo vás viedlo k takejto zmene? Po druhé, kedy budeme mať konkrétny návrh? Po tretie, kedy a ako bude parlament viesť plnohodnotnú diskusiu na túto tému? Ďakujem. E, pán Tojre, ďakujem pani predsednička, vážení kolegovia. Nastáva, sa tu otázka, či by sme vlastne nemali byť šťastní z toho, že e, tento návrh sa e, k nám dostal, pretože môžeme dostatočne včas sa k nemu vyjadrovať. Ja si myslím, že mali by sme ťažiť z tejto možnosti, aby sme poukázali na silu, ktorú má parlament. Ja si myslím, že treba vydať tie signály komisii komisii, aby sa zamyslela a e, dostali sme teda e, dokument, ktorý je čiste pracovný, možno je to taký e, materiál, ktorý má slúžiť na to, aby sa odskúšala reakcia na dokument z našej strany ale e, vidíme, že e, boli tu vyjadrené e, jednoznačné slova kritiky a súhlasím s vami, pani predsedníčka, ako ste vytýčili ďalšie kroky. Ja si myslím, že sú tu, robia sa tu určité závery bez nejakej rozumnej analýzy. Ja si myslím, že predčasne reagujeme. Myslím si, že treba skutočne, skutočne urobiť analýzu Paradisu bola jedna e, misia v e, Mandamadejre a to skutočne bolo veľmi úspešné. No ale to bol e, to bol minulé obdobie, ale už máme nové obdobie. Musíme si uvedomiť, že e, e, žiadne, e, žiadne prostriedky, o ktorých pojednáva ten materiál, ešte neboli vyplacané, ešte neboli využívané. Ja si myslím, že vychádzame z akýchsi unáhlených predpokladov. Ďakujem. Thank you, Mr. Vaughan.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 ja eh, mám veľké pochybnosti o tom, v akom stave sa nachádzal takýto dokument, ale zaráža ma, že eh, generálny, eh, generálne riaditeľstvo pre rozpočet koncipovala takýto dokument bez toho, aby to bolo konzultované. Preto veľmi vítam tie promptné kroky, ktoré ste podnikli vy, pani predsedníčka. A myslím si, že je aj chválihodné, že zdali ste túto tému na popredné miesto v našom programe. Niektorí kolegovia ja si určite spomenú, že pred niekoľkými rokmi sme narazili na obdobný návrh zo strany členských štátov. V podstate išlo o to, že regionálna politika by mala byť znárodnená. My sme eh, úspešne potlačili tento návrh, zabojovali sme. Dnes opäť eh, sa objavuje niečo, čo nás naplňa obavami eh, v, v, v mojej dobovine veľskej časti Spojeného kráľovstva takisto premiér premiér aj e, e, vicepremiér vyjadrili určité obavy a budú nám napomocní e, všemožným spôsobom. Ja si myslím, že musíme vytvoriť silné lobby, ktoré bude bojovať proti tomuto dokumentu. Musíme ale koordinovane postupovať, aby skutočne všetky regióny spojili svoje sily v snahe, aby samozrejme v rámci regiónov sa pracovalo usilovne na tých týchto návrhách a takisto, aby aj poslanci, poslankyne parlamentu eh, európskeho, ktoré zastupujú najdotknutejšie eh, regióny, aby, si, aby reagovali, aby sa koncipoval najvhodnejší mechanizmus. George Stavrakakis. Ďakujem pekne. Ja by som eh, chcel reagovať celkom bezprostredne na to, čo tu zaznelo. Začnem tým, že vyjadrím podporu vašim slovám, pani predsednička, tomu, čo ste povedali hneď v úvode a súhlasím do veľkej miery aj s tým, čo povedali predrečníci. V súvislosti s tými ústnymi otázkami ja by som poukázal na to, aby ste vzali v úvahu niekoľko aspektov my potrebujeme e, e, takýto, takúto e, regionálnu politiku a tá sa vzťahuje nielen na jeden štát, na všetky štáty. Kohezná politika je rozhodujúcou rozhodujúcim nástrojem a potrebujeme skutočne získať si podporu všetkých orgánov na regionálnej miestnej úrovni. Pán Krik. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa chcem ospravedlniť, že som prišiel trochu neskôr ale e, želania mojich kolegov plne podporujem ja. Ten postup e, predsedu komisie e, z obsahového hľadiska aj procedurálneho A považujem za skutočne neuveriteľný. Tých 5 rokov ste sa tým zaoberali vy ako komisárka, potom ste prišli do parlamentu, no a Inak e, by to nevzniklo. No a súčasný komisár, e, ktorý e, to bude pravdepodobne len na prechodné obdobie, nemá ani čas, ani príležitosť zapracovať sa do tejto tématiky a preto s obsaho, obsahovom príliš veľa neprinesie. No a ani v budúcnosti to tak nebude. No a predseda komisie predložil návrh, ktorý všetky veci, ktoré si minimálne moja politická skupina predstavuje, po, pod pojmom politika súdržnosti zavádza do absurdity. No a preto nie som si istá, či je otázka na ústa zodpovedanie vôbec dostačujúca. Podľa môjho názoru to musí byť len prvý krok, no a my čo najskôr musíme si ujasniť, akým smerom minimálne ten hlavný par- prúd parlamentu bude smerovať. No a mne je jasné, že klimatické zmeny nemôžeme eh, z politiky súdržnosti eh, vylúčiť, pretože to už je nejak prepojené. Ale keď v budúcnosti budeme politiku súdržnosti robiť len v určitej oblasti EÚ a zvyšok len sektoriálne, tak potom to s touto politikou vôbec nesúvisí. To treba jasne povedať, aj komisia to musí povedať, potrebujeme toľko a toľko miliard eur na účinnú a efektívnu podporu boja proti klimatickým zmenám, ale nemôžem sa tváriť, že to je náhrada za politiku súdržnosti. Takže skutočne z hľadiska procedurálneho aj obsahového e, máme úplne iné stanovisko, ako vyjadruje tento dokument. A ja vás podporujem e, všetky vaše možné kroky, aby parlament ako e, spoluzákonodarca a po dnešnom eh, výroku Českého ústavného súdu myslím, že eh, Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti mm, skutočne čoskoro. Takže ako spoluzákonodarca eh, v oveľa väčšom význame ako doteraz treba povedať, že takto sa to nedá a musíme využiť všetky možnosti, ktoré máme, aby sme podporili legislatívny proces, ako aj vo výbore a keď sa jedná o finančné perspektívy, Myslím, že výbor pre regionálny vývoj musí byť zapojený do toho skutočne veľmi intenzívny. Musí sa konať intenzívna spolupráca, aby to eh, nebolo, že nejak zadnými dvierkami sa nám niečo predloží, čo sa bude len veľmi ťažko odmietať alebo rušiť. Ďakujem pekne. Teraz je v Kirilov. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja nemôžem dodať už eh, veľmi veľa k tomu, čo už bolo povedané, pretože už tu zaznelo veľmi veľa argumentov. A myslím, že všetci sa zhodneme na tom, aké stanovisko treba zaujať eh, voči tomuto návrhu komisie. Ja by som chcel len dodať, že je veľmi zvláštne, ale mám pocit, že to nejak vysí vo vzduchu, už určitú dobu, že niekto sa, alebo niekto chce budovať túto politiku iným spôsobom. Už to tak vyselo vo vzduchu, nepadlo to konkrétne a, a medzi tými e, reakciami negatívnymi nikto nepovedal, že pozitívne je, že sa to vôbec objavilo. Takže skutočne je tu aj pozitívna vec a som rád, že náš výbor je taký jednoznačný a tak jednoznačne zaujal stanovisko. A chcel by som vám poďakovať aj za vašu reakciu, pani predsednička, pretože je skutočne mimoriadne zvláštne. Každý hovorí, alebo každý tvrdí, minimálne na verejnosti, že politika súdržnosti je všeobecne úspešná už mnohé roky. Samozrejme, všetko sa mení, ale ten hlavný prúd by mal byť zachovaný. A keď je to úspešné, tak prečo e, to meniť nejakými zvláštnymi spôsobmi? Pretože kohézia, súdržnosť znamená solidaritu. No a solidarita v Európskej únie je veľmi potrebná, pretože tá vytvára koherentnú, súdržnú Európsku úniu. E, možno by ste na záver ešte vy, pani predsednička, mohli do, dodať pár slov Nemali ste tiež podobný pocit, keď ste boli komisárkou, že niekto sa snaží niečo zmeniť. Nuž, ešte raz by som chcel eh, zopakovať eh, podporu eh, vyjadrení kolegov zo všetkých politických skupín. Ďakujem pekne, kolegovia. Míňa sa nám čas a preto teraz uzavriem, uzavriem rečnícky zoznam. Ehm, prosím, neopakujte tu veci, môžete vyjadriť a podporu kolegom. Ďakujem, pokúsim sa byť relácie dintre... Pokúsim sa byť stručný, napriek tomu, že ide o tému, ktorá by si vyžadovala hĺbšie preskúmanie ehm, tejto témy z hľadiska európskeho občana. Vypočuli sme si viacero veci. Od eh, samotného vydania zelenej knihy ktorá bola relatívne vágná a nebola konkrétna, pokiaľ ide o budúcnosť. Ako povedal kolega Evgenij, e, niečo už bolo vo vzduchu, bolo, mohli sme to cítiť. A predseda komisie, keď sa stretol so všetkými politickými skupinami, nikdy nepredložil ani najmenší návrh a nehovoril, že by mal v úmysle zmeniť niečo na regionálnej politike. Dokonca ani nepoužil všeobecné frázy týkajúce sa politiky súdržnosti. A navyše Európska komisia, ktorá už viac menej končí, pretože jej mandát je takmer na konci, navrhuje radikálnu zmenu, ale na akej politickej báze, na akej morálnej báze prebehli nejaké rokovania medzi komisiou a parlamentom. Pokiaľ viem, žiadne takéto rokovania neprebehli a neprebehli ani v rámci rady. A viem si predstaviť e, tak v úvodzovkách nadšený e, prístup a nadšené prijatie krajín strednej Európy. Čiže táto istá komisia, pri najmenšom s tým istým predsedom komisie, pánom Barosom, chce niečo takéto prijať, pokiaľ toto má byť e, východisko pre diskusiu o budúcnosti politiky súdržnosti, je to veľmi zlý štartovací, je to veľmi zlý štart a myslíme si, že to nemôžno akceptovať ako politiku tejto komisie. Navyše, parlament sa nachádza viac menej pred hotovou vecou, pri najmenšom e, pred pokusom o hotovú vec. Eh, chcela by som, eh, aby sme my v rámci nášho výboru vypracovali dokument, ktorý definuje naše predstavy, eh, naše alternatívy a s podporou všetkých politických skupín, pokiaľ ide o budúcnosť politiky súdržnosti. To je silné gesto, ktorým my dáme najavo novej Európskej komisii, že eh, si nemôže dovoliť eh, odkloniť regionálnu politiku smerom, ktorý by odroz- ohrozil európsku solidaritu. Ďakujem. Ricardo Cortez Lašta. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som si prečítal návrh dokumentu Európskej komisie. Zdá sa, že to je príprava na diskusiu s parlamentom a, a radou. Politika súdržnosti ehm, a tento návrh je proti nášmu názoru a treba e, komisii pripomenúť eh, tú významnú úlohu regiónov. Rast a zamestnanosť sú veľmi dôležité. Samozrejme, v dokumente sa o tom hovorí, ale aj klimatické zmeny sú dôležitou témou. No a mňa zaráža, eh, že sa tu vôbec nepoukazuje na prechodné obdobia a že argument konkurencieschopnosti úplne chýba. No, eh, na záver, Lisabonská zmluva alebo po prijatí Lisabonskej zmluvy sa to stane takou sektorálnou eh, otázkou aj v súvislosti so sociálnou koheziou a to je dôležité. Pán Obermajer, ďakujem pekne. Pani predsednička, eh, ja by som chcel poďakovať za, na to, za to, že ste tak veľmi rýchlo reagovali na tento eh, list. Ja sám som pomerne novým členom v tomto výboru a som veľmi konsternovaný, pretože spôsob, akým sa vyvíjal tento návrh, tak Ehm, niečo sa to zamýšľalo. Nemyslím si, že to je len nejaký e, a Aj mňa len, ja sa čudujem, že po troch e, zasadnutiach, keď som si vypočul mnohé pozitívne predstavy o regionálnej politike, je to obrad o 180 stupňov a skutočne e, karikatúra tej doterajšej politiky. Takže preto ho musím odmietnúť. Aj čo z formálneho hľadiska myslím, že to je sklamaním pre všetkých, ktorí pri inaugurácii predsedu komisie si vypočuli tie jeho pekné slova. Tí môžu byť teraz a majú dôvody na sklamanie. Ja si myslím, že materiálna zmena je veľmi zlá a keď všetci musíme v našich krajinách tie pozitívne prí, príklady, eh, ktoré musíme eh, zdôrazňovať, eh, čo je stratégia pre podunajský priestor alebo stredomor, stredomoria, tak tie budeme musieť vysvetľovať. A myslím, že tento návrh politiky neprospieva spoločenstvu. A myslím, že to je veľmi ťažko vysvetliť našim občanom a ich znechutenie sa tým bude odstaňovať len veľmi ťažko. Ďakujem pekne, Lena Kolárska-Bobinská. No, ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že v rámci diskusí o budúcnosti regionálnej politiky musíme zohľadniť eh, skutočné rozdiely v rámci Európy a, o, a to, ako Európa dnes vyzerá. Nie len, že sa rozšírila 10 nových krajín, ale aj o eh, Bulharsko a Rumunsko. Ehm, vstúpia ďalšie nie veľmi bohaté nové krajiny v budúcnosti, no a regionálne rozdiely v Európe, v Európe budú ešte väčšie ako predtým. No a počas tohto obdobia chceme redefinovať regionálnu politiku na to, aby sme stratili tento dôležitý nástroj sociálnej politiky. Um, musíme tiež sledovať Lisabonskú stratégiu, eh, pretože o regionálnej politiky sa nedá hovoriť bez efektivity eh, ďalších programov Európskej únie zameraných na podobné ciele. To je Lisabonská stratégia. A treba sa spýtať, či je Lisabonská stratégia účinná alebo nie. Eh, mnohí hovoria, že nie. My budeme v rámci nášho výboru revidovať Lisabonskú stratégiu, ale musíme všetky tieto nástroje a opatrenia preveriť, na to, či sa zamerá na rovnaké ciele a ak prídeme na to, že jeden nie je účinný, stratíme mm, druhý, ktorý je dôležitý na zmenšovanie regionálnych rozdielov. No a tretia vec proti e, novému smerovaniu je následovňa. My sme v období ekonomickej a hospodárskej krízy a stále nevieme, aký dopad bude mať hospodárska kríza na regionálne rozdiely a tento faktor treba zohľadniť pri formulovaní a diskusiách o regionálnej politike. Ak kríza bude prehlbovať rozdiely, nemôžeme stratiť nástroj, ktorý podporuje sociálnu a regionálnu koheziu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Sophie Briard. Merci. Madame la Présidente, je me félicite comme mes collègues Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem vám rovnako ako kolegovia za vašu reakciu a rýchlosť. Chcela by som vyjadriť svoje rozčarovanie novej členky parlamentu z tohto nového dokumentu, ktorý existuje, ale bez toho, že by sme sa zúčastnili na jeho príprave a je akousi provokáciou, pretože neberie do ovahy krízu, ktorá postiuje všetky európske štáty, skôr než kedykoľvek predtým. Každý štát potrebuje politiku súdržnosti. A tento dokument, ktorý je vypracovaný v dnešnom kontexte hospodárskej a sociálnej krízy, je úplne neuveriteľný. E, regionálna politika je konkrétna politika, je to nástroj, ktorý nám umožňuje konkretizovať naše kroky a to nediskriminačným spôsobom. Rozvojové krajiny a krajiny, ktorých ekonomika sa neprestane rozvíja, potrebuje takúto politiku a iné krajiny, ako napríklad Francúzsko, môj štát prechádza ekonomickou premenou, e, kde podľa Šlumpeterovej teórie dostáva, dochádza k tvorivej deštrukcii a potrebujeme podporu a je potrebné, aby štáty sa mohli spolu s podnikmi zapojiť do tejto premeny v smere tvorivosti a inovácií. Ďakujeme vám, pani predsednička, za túto veľmi dobrú iniciatívu a bolo by skutočne dobre, keby sme už teraz začali pracovať e, iniciatívne na príprave našej odpovede a reakcie pre komisiu. Ďakujem veľmi pekne, pán Angorakis. Eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som tiež novým členom výboru a rád by som povedal, že je veľmi dôležité položiť túto ústnú otázku. Ja mám veľké obavy z toho, že komisia zamýšľa alebo myslí, že kríza a regionálne rozdiely ešte prehlbí. A na to nesmieme zabúdať. Pani predsednička, eh, ja, mňa zaráža, že tento dokument sme dostali teraz živo predložený. Vyvíja sa tu tlak, vyvíjal sa tlak na írskych eh, obyvateľov, aby sa uskutočnil referendum aby povedali áno. No a teraz komisia hovorí, teraz už mám bavačku a teraz vám ukážem. No a to je postup, ktorý neschvalujem. No, myslím, že Možno sa niekto domnieva, že naša kritika nebude taká silná, ale to sa komisia zmýlila. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Kraca. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja by som chcela povedať tri veci. Takže obavy, ktoré tu dnes zazneli, nie sú určite neopodstatnené. Druhá vec je absolútne jasné, podľa toho, čo bolo predložené a čo bolo povedané, a totiž, že e, zastúpenie parlamentu alebo e, poslanci e, chcú politiku so solidaritou a že práve po tretie ľudia sú veľmi znepokojení kvôli hospodárskej kríze a kríze na pracovnom trhu. My samozrejme nie sme výbor pre zamestnanosť, ale samozrejme, že to súvisí s regiónmi a ja si myslím, e, že sa musíme zaoberať touto otázkou v tomto rámci, ale aj v súvislosti s revíziou. Ďakujem pekne, pán Goodmanis. Very short. E, Skutočne ale veľmi stručne. A ak by sme sa vžili do pozície komisie, tak si myslím, že nie sú nejakými uhlavnými nepriateľmi regionálnej politiky. Ja si viem predstaviť len dva argumenty, prečo bol tento dokument sformulovaný takto. Poprvé, ak sa snažia o konkurencieschopnosť EÚ e, vo svete a keď hovoria, že Lisabonská stratégia neplní svoj cieľ, no a v prípade, že Európa musí súťažiť s inými regiónmi, myslím teda štátmi, a dobre niekedy regiónmi, ale krajinami, tak otázkou je, keď veľa peňazí investujeme na rozvoj, rozvoj regiónov, regionov EÚ, eh, e tak je dôležité a ja som eh, členom, alebo ja som z nového členského štátu a preto to podporujem, ale na druhej strane eh, si ľahko môžeme predstaviť, že táto, toto zrovnoprávnenie regiónov nepomôže Európe v rámci schopnosti s ostatným svetom. A možno preto bol tento dokument vypracovaný v tom duchu. A po druhé, možno tiež, že v prípade krízy štáty možno sa budú snažiť získať väčšiu zodpovednosť v rámci štátov o tom, ako v rámci štátov priniesť e, vyrovnanosť. It's, it's not enough to, to make only critics. We, we have to provide ourselves. No a kolegyne, kolegovia, my budeme musieť predložiť nejaké protinávrhy, o tom, ako my súčasne, ale s podmienkou eh, nášho prístupu, zlepšíme regionálny rozvoj a nejaké zrovnoprávnenie životných podmienok. Bez straty konkurencie schopnosti eh, s vonkajším svetom. A táto otázka je veľmi závažná. Ja si myslím, že komisia na eh, podnecovať náš záujem o tento pohľad. Ďakujem. Ďakujem pekne. Aby som chcel len veľmi stručne povedať, že všetky obavy, mobilizácia a rozvojového potenciálu bola cieľom predchádzajúceho obdobia a myslím, že sme to všetci e, sledovali a aj Lisabonskú stratégiu sme e, uviedli na regionálnu úroveň, ale treba zohľadniť, že skutočne sa odviedlo už veľmi veľa a nehovoríme o politike 80. rokov, nehovoríme o politike roku 2006, ktorá je úplne iná ako politika spred 20 rokov, ale chcela by som povedať, že eh, ďakujem všetkým za všetky pripomienky, eh, boli veľmi užitočné, eh, všetky vaše príspevky a ja chápem, že sme dospeli k dohode o prezentácii ústnej otázky a jej položení komisii a možno mm, skôr na my sa budeme musieť dohodnúť na podstate tej otázky, pretože mala by to byť ústna otázka o podstate a nie o politike a postupoch. Ja to chápem takto a chápem, že aj vy. No a rovnako som si všimol, že niektorí z vás vyjadrili potrebu čo najskôr vyjadriť stanovisko výboru regi vo všeobecnosti k politike a ja by som vás chcela informovať o tom, že koordinátori sa dnes budú zaoberať môjim návrhom vytvoriť pracovnú skupinu v rámci výboru e, rady e, so všetkými politickými skupinami, aby sme e, prac sa zaoberali budúcou politikou súdržnosti a ja dúfam, že túto výmenu názorov môžem ukončiť tým, že sme sa dohodli na ústnej otázke a že budeme pracovať na zriadení skupiny, ktorá nám pomôže vypracovať spoločné stanovisko k politike súdržnosti v čo najkračom čase. Takže ak e, dovolíte, tým by sme skončili a ja dúfam, že zástupcovia komisie e, už prišli, môže sa k nám pridať. Dobre, takže teraz prejdeme k bodu návrhu pani Karimi Deli o návrhu rozhodnutia Rady o Európskom roku dobrovoľníckej práce. E, možno si spomínate, že naposledy pri poslednom stretnutí sa uskutočnila výmena názorov o stanovisku. No a medzičasom e, ten hlavný výbor informoval. Nože, dobre, dáme si teraz e, ja teraz preruším e, svoj príspevok, aby mohli e, tí, ktorí odchádzajú, odísť a tí, ktorí prichádzajú, zajovať svoje miesta. Still I would like to ask you to do it as fast as possible. Dobre, požiadala by som vás, aby ste sa premiestnili čo najrychlejšie. Colleagues, we are starting. I would like to say that as Začíname. Chcela by som povedať, že výbor pre kultúru ako gestorský výbor Európskeho roka kultúry sa vymenil. Musíme, e, preto máme dnes na našom programe bod týkajúci sa návrhu rozhodnutia Rady o Európskom roku dobrovoľníckej práce. Chcela by som dať slovo spravodajkyni pani Karima Deli, aby predstavila svoj názor na pozmenujúce návrhy, pretože ako viete, máme ich okolo 20. Takže v krátkosti nech sa páči pani Karima Deli. Eh, aby ste sa vyjadrili k správe, ako aj k eh, vašim eh, pripomienkám k týmto pozmeňujúcim návrhom. Pani predsednička, vážení kolegovia, v prvom rade by som sa chcela poďakovať bývalým kolegom za ich efektívnu prácu, ktorá nám umožnila Eh, vyhlásiť rok 2011 za rok dobrovoľníckej práce. Chcela by som sa poďakovať aj členom výboru Regio za pozornosť a za viaceré pozmenujúce návrhy, ktoré eh, vylepšujú ciele textu Európskej komisie. Myslím si, že všetky tieto pozmenujúce návrhy skutočne obohacujú text a týkajú sa zásadných otázok, ktoré by mali viesť k tomu, že Európsky rok dobrovoľníckej práce bude veľmi úspešný. Vážení kolegovia, chcela by som sa vyjadriť ku kontextu, v rámci ktorého študujeme tento text. Ako ste povedali, pani predsednička, a ako viete, na poslednom zasadnutí e, tohto výboru sme schválili e, spravodajcu pána Marko Skuriu. V snahe o transparentnosť a etiku by som vás chcela informovať, že asi pred desiatimi dňami sa v Štrasburgu konala schôdza so všetkými spravodajcami, aj tieňovými spravodajcami všetkých e, parlamentných výborov a politických skupín. Počas tejto schôdzke sme sa dozvedeli o urýchlení časového rámca s cieľom e, stihnúť švedské predsedníctvo EÚ. Chcela by som zdôrazniť význam úlohy eh, výboru požiadaného o stanovisko, pretože tento vyjadruje eh, úlohu Európskeho parlamentu. Ako nová poslankyňa by som chcela zdôrazniť, že zvolený postup nebol v súlade s mojimi predstavami. Eh, postup, ktorý bol zvolený, bol skôr postupom spôsobom, e, ktorý spomaľoval vývoj udalostí, lebo sa malo čakať na e, nadobudnutie účinnosti Lisabonskej zmluvy a s tým súvisiacimi právomocami Európskeho parlamentu. Ja, si mysl, ja som bola skôr toho názoru, že je potrebné, aby sa všetky výbory urychlene zaoberali touto vecou, vrátane výboru pre zamestnanosť, rozpočet a tak ďalej. A to všetko, aby sa uspokojili požiadavky švedského predsedníctva. V Štrásburgu boli navrhnuté rokovania o pozmenujúcich návrhoch. Rovnako ako moji kolegovia z iných výborov by som bola rada, keby európsky poslanci, noví európsky poslanci boli oboznámení s týmto dokumentom a s vašimi stanoviskami, ktoré umožňujú text skutočne e, vylepšiť. Preto teraz e, je podľa mňa dôležité, aby e, výbor pre regionálny rozvoj Ehm, pripomenul ambiciozne ciele, ktoré má Európsky rok dobrovoľníckej práce 2011 pre európskych občanov a pre solidaritu. Preto, vážení kolegovia, veľmi pozorne som si preštudovala <clears throat> vaše pozmenujúce návrhy. Domnievam sa, že skutočne ten text obohacujú a rozširujú ho napríklad o rozpočtové prostriedky, ochranu dobrovoľníckej práce, ako aj uznanie jej hodnoty. Pokiaľ ide o všetky navrhované pozmenujúce návrhy, som s nimi veľmi spokojná a naozaj chcem tomu, mám k tomu len, čo, len málo čo dodať. Možno, že malé formálne spresnenie týkajúce sa pozmenujúceho návrhu pána Kellyho o zmenu e, výrazu delinquency a výmenu za výraz idleness. Ďakujem vám za vašu pozornosť, za vaše vecné stanovisko a verím, že toto stanovisko bude skutočne prínosom pre výbor pre kultúru. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani eh, Deli. Otváram eh, teda diskusiu. Ak sa chce niekto vyjadriť, nech sa páči, prihláste sa. Ja by som chcel vyjadriť poďakovanie pani eh, Deli za jej vyjadrenie a za tú e, promptnosť. Skutočne veľmi vítame jej pozmeňovacie návrhy, ktoré prispievajú e, k takému e, zakotveniu tomu dokumentu. Ja som novou poslankyňou, takže pre nás je mechanizmus pozmeňovacích návrhov čím si novým a s tým sa oboznamujeme. Verím, že sa nám to podarí rýchlo zvládnuť. A ja som mala niekoľko pozmeňovacích návrhov a som veľmi rád, že taký profesionálnejší prvok bol vnesený návrhom pani Deli do procesu dobrovoľníctva. Je aj vynikajúce, že budeme mať rok 2011, ktorý bude rokom dobrovoľníctva. Mnohé členské štáty EÚ majú už dlhoročné tradície s dobrovoľníctvom, majú už existujúce štruktúry. Na druhej strane sú také členské štáty, ktoré s tým len začínajú. Moje pozmeňovacie návrhy e, sa dotýkajú systému akreditácie ktoré by mali slúžiť tým ľuďom, ktorí e, vlastne e, momentálne nepracujú, časom chcú opäť vstúpiť do pracovného procesu a chceme skutočne predísť tomu, aby nejako diskriminačne sa pristupovalo k tým ľuďom, ktorí povedzme momentálne nie sú zamestnaní a aby neťahali za e, kratší koniec. Čiže aby aj v prípade toho dobrovoľníctva platili zdravé zásady a princípy zamestnávania osôb, aj keď je to e, teda pre dobrovoľníckú činnosť. Myslím si, že sme hovorili o tejto veci, budeme eh, hovoriť o skúsenostiach medzi jednotlivými národmi. Eh, určite aj to pridesie eh, mm, Európsky rok dobrovoľníctva. Ja si myslím, že skutočne ako Eh, myslím si, že vlastne odovzdávanie si skúseností s dobrovoľníctvom je veľmi dôležité a treba z toho viac ťažiť v rámci EÚ. Pán Kedy, ja som novým poslancom a je mi potešením eh, podielať sa eh, na tomto procese ako tieňový spravodajca. Ja si myslím, že dobrovoľníctvo je rozhodne prvkom, ktorým sa odlišuje ľudská ríša od zvieracej ríše. A je e, dôležité, aby Európa mali Európsky rok dobrovoľníctva. Odkedy som nastúpil do parlamentu, ľudia e, vyjadrovali túžbu potom, aby Európska únia slúžila e, občanom a práve to dobrovoľníctvo je tomu napomocné. Moje pozmeňovacie návrhy sú len drobné úpravy a myslím si, že návrhy pani Deli a Berry sú vynikajúce Predovšetkým som sa zameral na oblasť športu. Práve vo svetle Lisabonskej e, zmluvy prichádza e, skutočne taký nový vietor, ktorý by sa mohol odraziť aj v tejto oblasti športu. E, hovorím za Írsko, za moju domovinu. 50 tých, ktorí mm, sa pustia do dobrovoľníckej činnosti, sa do nej pustia práve v tej oblasti športových činností. E, kiež by sme boli, e, mali viac času, bolo by možnosť kompromisných e, pozmeňovacích návrhov, ale vďaka aspoň za to, čo sme mali mm. Chcel by som sa dotknúť pozmeňovacieho návrhu číslo 7. Išlo o ochranu zdravia a otázku bezpečnosti dobrovoľníkov pri výkone, pri výkone ich činnosti. E, myslím si, a viem aj e, z mojej účasti na výbore e, v rámci Írska. Bol to výbor, ktorý sa venoval občianstvu. Bol uvedený do života premiérom Bertie Ahernom. A Myslím si, že e, e, zaoberal sa týmito otázkami. E, pozmeňovací návrh číslo 1, úvedné ustanovenie číslo 3, dobrovoľníci by mali, malo by byť s nimi rovnako zaobchádzané ako so zamestnancami na plný úvezok a takisto sa, by sa mal zohľadňovať ich pracovný čas. Uh, Myslím si, že taký trend, ktorý sa objavuje v poslednej dobe, je e, akoby nahrádzanie e, zamestnancov na plný úvezok dobrovoľníkmi. E, a to nie je, to nie je na prospech veci, nie je to žiaduce. Mnohí z tých, z tých najlepších dobrovoľníkov, ktorí ja poznám pri výkone svojej činnosti, vôbec nežiadajú preplatenie preplatenie nákladov. Jeden írsky športovec, ktorý pôsobil 50 rokov eh, aj v, organizovaní športových podujatí, v, manažovaní a vôbec si eh, ne, ne, nežiadal náhradu svojich vyvolaných nákladov. A to je chválihodné. Ja si myslím, že treba zvážiť, ako sa eh, bude nakladať s peniazmi pre dobrovoľníkov. Na základe mojich, e, mojich osobných skúseností e, môžem povedať, že e, ak niekto sa pustí do dobrovoľníckej činnosti, tak pustí sa vo väčšine prípadov do toho kvôli tomu, že boli k niečomu vyzvaní alebo prizvaní. Pán Nesteroj má tiež vyzval a ja som dobrovoľne sa zhostil svojej úlohy tieňového spravodajcu k tomuto dokumentu. Ďakujem pekne. Pán Majer, nech sa páči, máte slovo. Už teraz funguje mikrofón, ďakujeme. Ešte raz e, od začiatku ďakujem pani predsednička. Myslím si, že tento návrh, tento e, podklad si zasluhuje e, nič iné len chválu. Ja pochádzam z krajiny, kde, ktorý má najvyššiu hustotu dobrovoľníkov. 60 obyvateľstva sa venuje nejakej dobrovoľnej činnosti. A my, myslím si, že veľmi dôležitá je činnosť dobrovoľníkov pre, pre, pre fungovanie spoločnosti spoločnosti. Je tu ale problém s určitým sociálnym zabezpečením týchto dobrovoľníkov. Napríklad v oblasti e, požiarníkov sú určité e, sivé miesta nepodchytené a, a títo ľudia títo ľudia nemajú celkom ošetrenú tú otázku zabezpečenia, e, preto si myslím, že mali by sme brať v úvahy určité výzvy združení takýchto povolaní ktoré na to poukazujú. Potom je aj vlastne zdravotné zabezpečenie, opatrenia týkajúce sa ochrany zdravia. E, myslím si, že ide často o ľudí, ktorí e, vlastne kladú svoj život na, e, ako, ako obetu často. A preto si myslím, že tá otázka ochrany ich zdravia je kľúčová. Opäť uvediem príklad požiarníkov. Ďakujem. <clears throat> <coughs> Ďakujem pekne. Ja som náhradníkom e, v tomto výbore, ale keďže som keďže som e, spravodajcom pre e, túto správu v rámci výboru pre kultúru, zdalo, zdalo sa mi náležité, aby som sa vyjadril. Chcem sa poďakovať pani Deli za všetku prácu, ktorú vynaložila na tomto materiáli. Chcem sa poďakovať aj všetkým tým, ktorí prispeli k dielu svojimi pozmeňovacími návrhmi. Ako už bolo uvedené, um, bolo stretnutie v Štrásburgu so všetkými uh, uh, dotknutými eh, parlamentnými výbormi. Verím, že Európsky rok eh, dobrovoľníctva si získa podporu čo najširšieho eh, spektra skupín, združení a skutočne mali by sme žať úspechy našej rýchlosti v práci na tomto dokumente Ehm, spolutovaním treba konštatovať, že sa objavili určité prekažky a e, napriek tomu, že je všetkým jasné, že treba rýchlo konať, nejde tak veľmi o e, skutočnosť, že ide o švedské predsedníctvo, skôr ide o právny základ, z ktorého sa vychádza pri Európskom roku dobrovoľníctva a e, úzko to súvisí aj, so, aj s tým, že vstúpi do platnosti e, Lisabonská zmluva, čiže z hľadiska právnej istoty zrejme Európsky parlament bude mať možnosť len zaujať stanovisko k tomu, čo nám bude predložené. Takže e, budeme môcť sa len vyjadriť v tom zmysle, či sa nám páči alebo nepáči znenie, ktoré nám bude predložené. My chceme hájiť úlohu e, parlamentu v takomto procese a pre sa e, posnažili stretnúť so zástupcami švedského predsedníctva, zástupcami rady aj komisie, aby sme zistili, e, zistili, ako e, treba postupovať, aby sme veci e, dotiahli do konca ešte pred koncom tohto roka. Samozrejme, to zároveň znamená e, potrebu rýchlo konať, ale vzhľadom na to, že Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti od januára budúceho roka, tak treba využiť zostavujúci čas, aby sme vlastne presadili so všetkou váhou úlohu parlamentu pri tomto návrhu. Švedské predsedníctvo, ako aj komisia, podľa všetkého sú ochotní spolupracovať s Európskym parlamentom e, na tých zneniach dokumentu, ktoré vzídu z e, autorského pera parlamentných výborov. Našou úlohou je e, postarať sa o to, aby Európsky parlament tu zohrával úlohu takej hnacej sily Inak, eh, by, pokiaľ sa veci eh, budú naťahovať eh, tak v čase, tak potom budeme len postavení pred úlohu vyjadriť stanovisko, áno alebo nie. Dostali dotknuté parlamentné výbory termínovník a e, bola potreba e, vysvetliť, prečo zrazu tak náhlime s týmto dokumentom. Myslím, že som to ozrejmil a e, je to žiaduce a chceme skutočne s plnou vážnosťou presadiť úlohu parlamentu. Ešte raz teda v úlohe spravodajcu za výbor pre kultúru e, e, plne zdieľam váš, e, váš názor. Aj tu sedím vlastne vo funkcii spravodajcu. Chcem sa venovať tejto problematike. Pokiaľ sa nemýlim, rada bude zasadať v piatok a má sa zaoberať týmto dokumentom, týmto materiálom a verím, že z toho vzíde akýsi spoločný postup pri práci s navrhovaným textom a pozmeňovacími návrhmi. A e, zrajme to bude formou spolurozhodovania. Ďakujem za vaše vyjadrenie. Pred e, tým, než e, odovzdám slovo ďalšiemu rečníkovi, máme tri troch hostov z Rakúska Máme tu e, dvoch členov parlamentu, e, e, Rakúskeho parlamentu a potom tu máme zástupcu aj parlamentu na regionálnej úrovni. Ďakujem pekne. Uh, so we go back to our business. Uh, Salvatore Scaronna, please. Salvatore Scaronna. Eh, grazie Presidente, solo per eh, esprimere un sincero apprezzamento per il lavoro che è stato fatto Ďakujem za slovo. Ja som chcel len poukázať na to, že veľmi si vážim prácu, ktorú odviedla pani Deli. Už pri mnohých príležitostiach a v samotnom texte dokázala poukázať na e, e, význam Európskeho roka dobrovoľníctva. Myslím si, že to by mohlo slúžiť ako dôležitý nástroj pri presadzovaní princípu súdržnosti v rámci celej EÚ. E, teda celkovo vzaté e, ňou odvedená práca e, je rozhodne veľmi osožná. A to aj napriek radu pozmeňovacích návrhov. Myslím si, že náš výbor by mal vydať kladné stanovisko k tomuto textu. Ja by som chcel poukázať len na dva aspekty. S našim stanoviskom my vlastne e, uvedieme do života tú myšlienku Európskeho roka dobrovoľníctva. Avšak niektoré časti textácie tohto návrhu nie sú e, alebo nespadajú e, plne do toho rámca, o ktorom tu dnes hovoríme, ktorý zasadzujeme Nož ale v každom prípade veľmi podporujem tento návrh a určite na prospech veci by bolo navýšenie eh, eh, rozpočtového eh, riadku, ktorý bude kryť túto, tento európsky rok. Chcel by som len zopakovať to, čo povedal pán Skúria. Máme vlastne slabý týždeň dovtedy, kým sa má prijať konečné rozhodnutie Pán Mukakis. Ďakujem. Ja by som chcel poukázať na to, že skutočne vynikajúci je výsledok práce pani Deli. Nechcem vás e, síce e, uviezť nejak pomikov, ale mám nejaké dva, tri pozmeňovacie návrhy. návrhy. Ja e, si myslím, že viac menej všetci, čo sme tu, sme dobrovoľníci. E, hovoríme tu o, o Európskom e, roku a um, hovoríme aj o činnosti viac menej politických strán. A v tých politických stranách zväčša sa pracuje na báze dobrovoľnosti. To bol teda môj prvý bod. Druhý Ja sa domnievam, e, e, že žijeme eh, v kapitalistickej spoločnosti, máme nezamestnanosť, máme hospodárskú, finančnú krízu a v Grécku je to ešte horšie. A eh, práve v takýchto situáciách je solidarita nevyhnutná, pomoc, dobrovoľnícke ruky sú potrebné. To, to je nespochybniteľné. Vládne strany zväčša nie sú v stave, nie sú schopné riešiť takéto krízové situácie. Mám otázku. O koho vlastne ide pri tých, do, e, pri tých dobrovoľníkoch? Ide o všetkých dobrovoľníkoch. E, mali by sme mať dobrovoľných policajtov? Je to tak? Také sú úmysly vraj v Taliansku. E, majú byť takíto, ktoré ktoré budú zamerané na e, nelegálnych e, pristahovalcov. Takto chceme fungovať, pretože štát nedokáže zaplatiť riadne e, zamestnaných policajtov. Musíme sa spoliehať na dobrovoľníkov v takej činnosti. E, v Taliansku e, e, napríklad máme veľký nedostatok, nedostatok požiarníkov. Máme 8 tisíc riadne platených v riadnom pracovnom pomere a 102 tisíc dobrovoľníkov. A musíme si uvedomiť, že musí ťa zmeniť určitá politika v tejto oblasti. A to znamená aj politika smerom na mladých ľudí. Inak tieto e, nedostatky, tieto deficity neprekonáme. Pán Stojanov. E, Ďakujem. Chcem sa vyjadriť ako človek, ktorý už nemalý čas venoval dobrovoľnej práci. Rád by som poukázal na to, e, že som členom mojej politickej strane na báze dobrovoľníctva, takisto som dobrovoľníkom v mimovládnej organizácii, takže viem, o čom je tá dobrovoľnícka práca. Ja e, e, skutočne e, som veľmi rád, že preberáme otázky súvisiace s dobrovoľníctvom a napomáhame mu ja si myslím, že je našou úlohou, aby sme podporovali dobrovoľníckú činnosť našich občanov. V Bulharsku e, e, e, však nemáme na úrovni Európskeho parlamentu e, nejakú zložku, ktorá by aktívne e, propagovala dobrovoľníctvo. E, počas môjho pôsobenia v bulharskom parlamente ja som koncipoval návrh zákona, ktorý upravuje vzťahy medzi dobrovoľníckými organizáciami a ostatnými a e, snažil som sa e, dotknúť otázok verejné, zložiek verejného poriadku, požiarného zboru, takisto e, záchrannej služby, ktorá je nasadená pri nehodách. Ale musím povedať, že neprešiel neprešiel e, môj návrh zákona e, kvôli tomu, že väčšinová strana socialisti v našom parlamente e, to nepodporila. Skutočne tá najsilnejšia dobrovoľnícká organizácia v Bulharsku je Červený kríž. Veľmi vítam to, že bol zvolený rok 2011 za rok Európskej Európsky rok dobrovoľníctva. Určite to prispeje k tomu, aby nový bulharský parlament schválil legislatívu, ktorá napomôže dobrovoľníckej práci. Ďakujem pekne. A teraz pani Deli, prosím, aby to uzavrela. Bude sa zajtra hlasovať o týchto pozmeňovacích návrhoch. Vážení kolegovia, veľmi pekne vám ďakujem za všetky vaše pripomienky. Pre mňa je dobrovoľnícká práca jasná. Dobrovoľná práca nenahrádza sociálnu politiku a nie je úlohou nahrádzať štát ani žiadne orgány, ale e, dúfam, že o tomto vás nemusím presviečať. Chcela by som poukázať na jednu vec, ktorá sa mi javí byť dôležitá, a to je sociálna ochrana, predovšetkým ochrana zdravia. Um, ja e, poznám veľa e, príbehov dobrovoľníkov, ktorí napríklad e, pracujú, alebo ľudí, ktorí pracujú na pracoviskách vystavených pôsobeniu azbestu. A je potrebné, aby tento rok dobrovoľníckej práce umožnil aj mladým ľuďom znovu sa uchádzať o solidaritu a sociálnu ochranu to je na, práve náš výbor, ktorý by to mal zabezpečiť. Ďakujem, čiže myslím, že týmto môžeme uzavrieť diskusiu o Európskom roku dobrovoľníckej práce. Budeme o tom hlasovať zajtra a môžeme prejsť bodu 6 nášho programu s účasťou v, um, ehm, Kataríny Maternovej, ktorá je zástupkyňou generálneho riaditeľa ehm, e, DG Regio Európskej komisie. Teraz si vypočujeme prezentáciu prvých eh, výsledkov ex post hodnotenia eh, programu politiky súdržnosti. Chcela by som eh, privítať Katarínu Maternovu. Um... Back in 2007 the European Commission and concretely directorate... E, v roku 2007 generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku začalo ex post hodnotenie e, obdobia 2000 až 2006 Syntetická správa bude ukončená v marci roku 2010 a v tom čase, ako dúfame, komisia predloží úplnú prezentáciu, ale dnes predstavitelia DG Regio sa prišli s nami podeliť o výsledky prvej správy, aby sme mohli odteraz do marca, teda tí z nás, ktorí o to budú mať záujem, lepšie preštudovať E, toto hodnotenie a lepšie sa pripraviť na dobré vypočutie o výsledkoch, o hodnotenia, výsledkoch hodnotenia v marci 2010. E, chcela by som pani riaditeľku Maternovu poprosiť, aby začala so svojou prezentáciou. Ďakujem bardzo, pani Danuta. Veľmi pekne ďakujem, pani Danuta.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 Dobre popoludne som skutočne veľmi rada, že som mohla prísť medzi vás a hovoriť niečo o metodológii, o vykonanej práci a o niektorých e, predbežných výsledkoch e, ex post hodnotenia obdobia 2000 až 2006 v oblasti politiky súdržnosti a jej programov. Pani Hübner um, mala pravdu, keď hovorila o výzvach hodnotenia, pretože skutočne ide o oblasť, ktorá um, predstavuje pre nás veľmi komplikovanú uh, záležitosť. Chcela by som uviesť dôvody. Komisia vo viacerých oblastiach vrátanie politiky súdržnosti, ale nie len jej bola kritizovaná za to, že nevykonávala dostatočné hodnotenia, že nerobila dosť dobré hodnotenia, či už ex ante alebo ex post. My sme túto kritiku zobrali vážne a v posledných rokoch sme sa skutočne snažili e, pozerať aj trocha na vec netradičným spôsobom a pozrieť sa na programy a projekty, a e, posúdiť, akým spôsobom by sa malo to hodnotenie robiť, aby sme dostali lepší e, pohľad na koheznú politiku, pretože e, vieme, že ide o oblasť, ktorá je mimoriadne náročná na jej pretavenie do podoby údajov, ktoré by podporili tvrdenia, že tá politika je dobrá, účinná a tak ďalej. No, no, no, back. Ehm, a teraz len niekoľko Eh, informácií o tom, čo eh, musí hodnotiaci eh, tým robiť. v minulom oblasti sme mali 230 programov, ktoré, sa, ktoré predstavali obrovské finančné prostriedky. Je tu obrovská diverzita, rôzne typy projektov, štruktúr riadenia a tak ďalej. A komisia musí e, brať do úvahy aj dva ďalšie prvky a to poprvé, že komisia má robiť e, ex post hodnotenie, nie je to úlohou e, členských štátov a v podstate robí tak len veľmi málo členských štátov. A ďalšiu otázku ďalšou otázkou je dostupnosť údajov, pretože naozaj e, komisia potrebuje informácie o tom, čo sa deje v teréne, ale neexistuje nejaký kodifikovaný alebo štandardizovaný súbor spoločných ukazovateľov, ktorý by umožnil porovnanie e, týchto údajov cez hraničné. Okrem toho, hodnotenie e, vychádza z dvoch cieľov. Prvá je zodpovednosť, druhá je učenie sa. Ale zodpovednosť to je aspekt, ktorý prevláda, ktorý sa my snažíme teda zmeniť to poradie a snažíme sa prísť s inovatívnymi prístupmi, ako to riešiť. Takže čo sme my robili v oblasti ex post hodnotenia obdobia 2000 až 2006 DG Regio? My sme e, to všetko zmenili, e, pokiaľ ide o minulý e, prístup, to boli tie obrovské projekty eh, hodnotenia, kde sme chceli hodnotiť celý vesmír, ale naopak teraz sme sa to snažili všetko rozdeliť podľa tém a eh, prispôsobiť tomu aj metódy. Máme 14 takýchto pracovných balíčkov či programov a dnes by som teda chcela eh, povedať, že nemáme predbežne hotové expo zhodnotenie. hodnotenie. My tie výsledky budeme dostávať až do marca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 ale v súčasnosti máme k dispozícii prvé štyri súbory, o ktorých bude Veronika o chvíľu hovoriť. My sa teda snažíme prechádzať od relatívne menej rozsiahleho tematického hodnotenia, napríklad e, rozvoja e, alebo e, rodovej dimenzie. Potom chceli by sme prejsť k tým širším balíkom, ako aj k širším témam, napríklad pokiaľ ide o jednotkové náklady veľkých projektov. Jeden z prvých, o ktorých budeme hovoriť, to je celkové hodnotenie riadenia, systému riadenia a implementácie, nie kontroly. Ja... The, the and... Čiže um, um, keď hovoríme o týchto menších balíčkoch, menšom hodnotení, ide nám o to, aby sme to všetko potom poskladali ako istú mozaiku, aby sme získali celkový pohľad na jednotlivé oblasti. Samozrejme, nie je to dokonalé, všetko sa dá zlepšiť, ale myslíme si, že už Teraz e, máme trocha lepšiu štruktúru a e, akési e, jednoznačnejšie výsledky než v minulosti. Okrem toho všetky tieto výsledky uverejňujeme na našej webovej stránke a organizujeme konferencie, workshopy, vypočutia s hodnotiteľmi, s rovesnickými hodnotiteľmi, hodnotiteľmi predstaviteľmi akademickej obce a snažíme sa e, posudzovať metodiku a pokúsiť sa a snažíme sa takisto veci vylepšovať. E, koncom tohto mesiaca sa bude vo Varšave konať v tejto súvislosti konferencia, bude tam aj predseda komisie, komisár Samecký, ide o konferenciu o metodikách hodnotenia v budúcnosti. Budú sa tam zúčastňovať hodnotitelia prakticky zo všetkých členských štátov plus e, ľudia z akademickej e, komunity a ďalší účastníci, ktorí by v rámci brainstormingových sedení a seminárov mali nájsť spôsoby, ako veci vylepšiť e, do budúcnosti. Neviem, nakoľko to je čitateľné, ale to uvádzam len, aby ste mali akúsi predstavu o stavebných blokoch tých 14, e, čiže všetci to máte, to je fajn. E, ja mám pocit, že na to až tak veľmi nevidím, ale už to mám. E, takže toto je tých 14 balíčkov, ktoré sú rozdelené na 4 rôzne typy. Prvé to sú systémy riadenia a implementácie to je ten eh, blok, eh, z ktorého už máme prvé výsledky. Druhý veľký blok to je dátový, údajový blok. Tam ide o, o zber údajov a jednotkové náklady na veľké projekty. Tam už takisto máme niektoré výsledky. Potom tam máme tematický blok, kde je podpora podnikov, environmentálne a klimatické zmeny, doprava, štrukturálne zmeny, globalizácia, eh, rod a demografia a rozvoj vidieka. A tie posledné dva, o tom bude hovoriť Veronika. A ďalej ten posledný balík, to je modelovací blok, kde máme modelovacie nástroje, ktoré sa používajú na makroekonomické modelovanie v rámci uh, tvorby politiky. Je to Hermin Quest a Trans Tools. What mali sme, e, ne, neboli sme si istí, že či to tam máme všetko dať, ale máte všetci e, teraz kopie a naozaj pokiaľ ide o celkové posolstvo, myslím si, že je ešte predčasné takéto posolstvo naformulovať, pretože ide o hodnotenie, ktoré prebieha a ešte si vyžiada nejaký čas, než prídeme s takýmto posolstvom. Ale už teraz sa vynára e, záver, že sa veľa pozitívnych vecí už v minulosti urobilo, hoci tu e, možno pozorovať isté štrukturálne slabé stránky. Jedným je e, nedostatok strategického zamerania, tam treba veci zlepšiť, ďalej lepšie treba koncentrovať zdroje a väčšmi sa zameriavať na výsledky ale e, poprosím ten predchádzajúci slajd, ale keď e, vypracujeme alebo pracujeme na tom ľavom e, dolnom rohu tematických blokov, myslím si, že práve prostredníctvom neho môžeme získať štrukturovanejší pohľad na jednotlivé výsledky. Takže dúfame, že v tejto oblasti z toho hodnotenia získame v budúcnosti viac. Takže svoj úvod by som e, skončila tu. Na Veronika bude hovoriť o tých štyroch hodnoteniach, ktoré sa už uskutočnili a radi vám odpovieme na vaše otázky. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Takže ja prejdem na e, hodnotenie riadiacich a implementačných systémov, tak ako povedala Katarína, nie na kontrolu, ale na tie e, systémy, ktoré existujú na implementáciu politiky súdržnosti. Táto štúdia bola vykonaná Európskym Európskym centrom pre e, európske štúdie EPCR e, na Univerzite v Glasgow. Viedol to profesor John Bechtler z, e, v partnerstve s rakúskou poradenskou firmou. No a pracovalo na tom približne 50 hodnotiteľov, ktorí preverovali implementačné systémy z politiky súdržnosti. Hodnotenie sledovalo programový dizajn, výber projektov, finančné riadenie, výkazníctvo, hodnotenie výkazníctva a partnerstva. No a zo všetkých 14 balíkov hodnotenia je toto ten, ktorý sa najviac zameriava na európsku desiatku. E, pretože myslíme, že je veľmi dôležité pochopiť, ako e, dobré krajiny, ktoré vstúpili v roku 2004, e, vypracovali systémy na implementáciu politiky súdržnosti je tu v rámci tejto, tohto hodnotenia je na našej stránke zverejnených množstvo materiálov, ktoré sú vám všetkým k dispozícii. No ďalej hodnotenie, alebo v rámci hodnotenia Európskej desiatky sú tam národné správy, čiže je tam predbežná správa a pre každý štát z tejto Európskej desiatky ktorý hovorí o špecifických výsledkoch v týchto krajinách. Celkové závery, ktoré sme z tohto hodnotenia vyvodili, sú nasledovné. Najskôr e, pre Európsku desiatku boli zavedené systémy e, na to, aby sa dali čerpať správne prostriedky pre koheznú politiku na obdobie rokov 2004 a 2006. A to je už veľmi dobrý výsledok. A ďalší výsledok hodnotenia je ten, že zatiaľ čo niektoré systémy v počiatočných fázach boli príliš komplexné, boli v priebehu času zjednodušené a zefektívnené. No a ďalšou vecou je, že v krajinách Európskej desiatky vidíme dobré výsledky. Dobrým príkladom je Polsko, kde systém pre politiku súdržnosti európsku sa dostal aj do národnej politiky. No a jeden z hlavných záverov je, že tak Európska desiatka ako aj Európska 15 potrebujú zlepšiť strategický manažment. To znamená e, lepšie sa zameriavať na to, e, čo sa dá s politikou súdržnosti dosiahnuť e, v kontraste k čerpaniu prostriedkov a správnej investícií. Takže to je tiež dôležité, ale treba sa zameriavať aj na výsledky. Odporúčania e, v hodnotení sa zameriavajú práve na túto problematiku, e, že sa zdôrazňujú viac výsledky politiky. Odporúčanie je, že komisia by mala e, zaujať významnejšiu úlohu v podpore inštitucionálnych kapacít otázky riadenia a správy sa dostávajú čoraz viac do popredia a sú nevyhnutné pre účinnosť politiky. No, odporúčame, aby sme sa mali zameriavať na vedenie, ako aj výmenu dobrých postupov medzi členskými štátmi. Čiže keď v niektorých krajinách riadiace postupy sú správne, treba to zdieľať s inými členskými štátmi a treba a sa vzájomne od seba učiť. No a teraz diskutujeme o nálezoch tohto hodnotenia a dopadoch e, na budúcnosť politiky. Chceme e, niektoré z tých nálezov zrevidovať, keď e, budeme mať výsledky iných hodnotení. Takže keď budeme mať výsledky o účinnosti politiky, treba tiež zrevidovať e, výsledky hodnotenia efektivity implementácie, pretože my nechceme mať len implementačné systémy, ktoré sú dobré, bez toho, aby viedli k dobrej politike. Dobre, takže toto je skutočne veľmi dôležité hodnotenie e, s množstvom materiálov. Teraz prejdem e, k oveľa menšej štúdii o o Európskom fonde pre regionálny rozvoj, eh, otázky rodovej rovnosti a demografie. Eh, otázky rodovej rodo, rovnosti a demografie eh, sú relevantnejšie pre, alebo sa považujú za relevantnejšie pre Európsky sociálny fond, ale my sme chceli preveriť ich relevantnosť pre Európsky fond pre regionálny rozvoj. Hodnotenie, ktoré vykonalo IRS a CSIL, talianské konzorcium, výsledky viedli k tomu, že obidve z týchto tematík sú dôležité a relevantné pre tento eh, Európsky fond regionálneho rozvoja, ale sú medzi nimi rozdiely. Čo sa týka demografie, a demografické otázky neboli prioritou v agende eh, v roku 2004. Eh, Avšak hodnotenie prišlo k výsledku, že Európsky fond pre regionálny rozvoj pomáha regiónom e, riešiť problémy spôsobené demografickými zmenami. E, rodová rovnosť to je horizontálnou prioritou e, pre RD v roku 2000. No a je tam skutočne množstvo programov. Výsledky hodnotenia sú také, že skutočne sa viac hovorilo a nie konalo. prebehli niektoré projekty, ale niekedy to zameranie na rodovú rovnosť sa týkala dodržiavania požiadaviek e, namiesto dosahovania konkrétnych výsledokov. Takže odporúčanie E, hodnotenie je také, že demografia a rodová rovnosť majú byť prioritou pre ERDF v prípade relevantnosti pre regióny. A to je dôležitou otázkou. No a ďalší výsledok je taký, že dôležitú úlohu zohráva aj lokálna úroveň tak rodová rovnosť ako aj demografia e, musia byť riešené na národnej úrovni, ale samozrejme aj na lokálnej úrovni, e, kde stratégia projekty majú dopad na riešenie problematiky v týchto oblastiach. E, v DG Regio sme e, prišli k výsledku, že treba sa zameriavať na stratégie a horizontálne priority budúcnosti, pretože ak ich budeme mať príliš veľa, nebudeme mať žiadne reálne priority. Takže otázkou zostáva, keď budeme mať zoznam horizontálnych priorít, myslíme, že mali by sme regióny pozbudiť, aby rozhodli, ktoré sú pre nich pre ne najdôležitejšie a nepotrebujeme mať nejaký dlhý zoznam 10 alebo 12 horizontálnych priorít, ktoré musí každý dodržiavať. Ďalšie hodnotenie, o ktorom budem hovoriť, je ERTF a rozvoj vidieka. Toto je najstručnejšia štúdia. Bola veľmi experimentálna Zamerali sme sa na 5 členských štátov, no a išlo o to, aby sme zistili, aká je úloha ERDF v oblasti rozvoja vidieka v týchto členských štátoch. Táto štúdia bola vykonaná rakúskou poradenskou spoločnosťou METIS. No a štúdia dospela k záveru, že nie sú jednoduché definície ani tak vidieckých oblastí, ako ani rozvoja vidieka. Takže to je eh, prvá výzva pre hodnotiteľov. No a je to ešte ťažšie, pretože rozvoj vidieka sa často definuje v rôznych členských štátoch rôzne. No a čo je vidiek alebo vidiecká oblasti v jednom členskom štáte, v druhom už nemusí byť. A závisí to od um, kultúrneho, uh, kultúrnych a historických faktorov, uh, ktoré prispievajú k tomu, či sú niektoré oblasti považované za vidiecké alebo nie. A okrem rozvoja vidieka neexistuje žiadna jednotná teória rozvoja vidieka, ale um, je to založené na viacerých ekonomických teóriách. No a výsledky sú také, že RDF prispieva um, veľmi výrazne k rozvoju vidieckých oblastí. No a v krajinách, ktoré sme preskúmavali, alebo skúmali, bolo to 25 ERTF a prostriedkov z tohto fondu uh, sa vynakladalo vo, uh, vo vidieckých oblastiach. Avšak E, tie vidiecké oblasti a obyvateľe v nich to tak nevnímali, že sa tam minia až také vysoké prostriedky. Čerpanie prostriedkov z e RDF je takou slabinou, no a či je to v mestských alebo v vidieckých oblastiach. No a zdá sa, že lokálny rozvoj je dôležitý a mechanizmy eh, by mohli pomôcť viditeľnosti a relevantnosti e RDF eh, tak eh, v, vo vidieckých oblastiach, ako aj v mestských aglomeráciách. No a posledná štúdia sa zaoberala nákladmi jednotlivých projektov. Tak ako hovorila Katarína, to sú skutočne len pohľady z rôznych uhlov na tú politiku a také čiastkové. Táto štúdia sa zaoberala tými najväčšími projektami, ktoré sú infraštruktúrnymi projektami v hodnote viac ako 50 miliónov eur, ktoré schvaluje komisia a ktoré e, musia byť doprevádzané aj nákladovou štúdiou. No a my sme chceli eh, preskúmavať jednotkové náklady eh, týchto, týchto projektov. Eh, štúdia bola vykonaná RGL, Frontier Economics a inými poradenskými spoločnosťami, ktoré boli nové, sú veľmi etablované. Štúdia sa zaoberala ERDF, samozrejme, a chcela by som povedať, že v, v rámci budúcich hodnotení uh, kohezného fondu a SPI sa tým budeme ešte zaoberať. Polovica projektov prekročila náklady, 75% projektov bolo alebo meškalo. No a treba povedať, že to je v súlade s medzinárodnými normami nie sme ani lepší, ani horší, ako predpisujú medzinárodné normy. No hodnotenie prišlo k záveru, že treba sa zameriavať na analýzu rizik, zmierňovanie rizik v tých najväčších projektoch. No a um, boli vypracované odporúčania, ako to robiť, ako stielať rizika medzi komisiou a členskými štátmi a ako môžeme štrukturovať náklady tých ehm, najväčších projektov. Jeden z hlavných problémov, ktorým sme sa zaoberali, je, či by bolo možné vypracovať mm, prístupnú, všeobecne prístupnú databázu jednotkových nákladov tých najväčších, eh, najväčších projektov. Znamenalo by to tiež, že by sa zavedli určite porovnávacie štandardy pre tie najväčšie projekty. Samozrejme, mm, nechceme hovoriť, že eh, všetky napríklad projekty dielnic musia mať eh, niektoré nejaké náklady, ale keď porovnáme podobné projekty, ich náklady, budeme pomáhať členským štátom pri vypracovaní aplikácií. Nuž a štúdia dospela k tomu, že to by bolo zrealizovateľné a rovnako e, k tomu, že v súčasnosti neexistujú žiadne databázy a toto je nedostatok, ktorý by DG Regio mohlo odstrániť a mohli by sme prispieť k vedomostiam v EÚ a pomôcť členským štátom pri tých veľkých projektoch. Už sme začali hovoriť z EIB E, s Európskou investičnou bankou, či môžeme v rámci týchto problémov ísť napred. Takže databáza, ktorá bude vypracovaná, sa bude ďalej rozvíjať e, v, rámci ISPI a kohezného fondu e, začne to začiatkom budúceho roku a bude to pokračovať do roku 2011. Takže to je taký stručný prehľad tých štyroch štúdií zo 14, E, tých štyroch, ktoré boli dokončené. No a ako povedala Katarína, e, veľmi radi sa s vami podelíme o výsledky ďalších štúdí, keď budú k dispozícii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za prezentáciu. No a teraz e, dávam priestor na otázky alebo pripomienky. Nemusíme dnes dospieť nejakému rozhodnutiu. Je to len na rozšírenie našich vedomostí a chápania Eh, dimenzí koheznej politiky. Takže otváram slovo, otváram diskusiu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Je to skutočne veľmi zaujímavé zobrať sa a skúmať tie projekty, o ktorých si myslíte, že ich eh, poznáte. A ja som bola len trošku znepokojená, keď ste hovorili o tom, že keď ste hovorili o tých eh, horizontálnych prioritách a demografii a demografických prioritách a keď ste varovali predtým, aby sme ich nemali príliš veľa. Ja si viem predstaviť ten dôvod, ale ja by som chcela varovať pred odstráňovaním alebo rušením niektorých priorít, pretože sú skutočne veľmi dôležité, závažné je tam financovanie a musíme si musíme zaistiť to uznanie, aby si vedomí ich hodnoty. Pretože tie priority už pretrvajú niekoľko rokov a ja veľmi nerád, aby som bolo, keby sa niektoré z nich rušili. Ďakujem pekne. Dobre, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka, ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel poďakovať za iniciatívu a obom dámam za ich prezentácie. Ja som skutočne veľmi pozitívne prekvapený a ja len dúfam, že v budúcnosti ehm, sa podobné veci ešte uskutočnia. Tri otázky, ak dovolíte, pani predsedníčka. Sú to pomerne jednoduché otázky. Jedná sa o tých 5 krajín, v ktorých ste v rámci kohezného fondu eh, vykonali štúdie. Mohli by ste nám povedať, ktorých 5 krajín to bolo? Potom druhá otázka. Eh, čo sa týka kritéria regiónov. V rámci tejto štúdie aj zohľadňovala sa aj percento, percentuálny podiel polnohospodárskej produkcie, alebo to nerozohrávalo žiadnu, žiadnu úlohu. Čiže polnohospodárska výroba, polnohospodárska produkcia je to kritérium na posudzovanie a určovanie kritérií. No a ďalšia otázka. Existujú alebo nie, alebo mali by na národnej úrovni existovať podobné štúdie na to, aby sa politika súdržnosti dala hodnotiť. Bolo by zaujímavé ak by sa v príslušných krajinách vypracovali podobné štúdie. Myslím, že potom by bolo oveľa viac informácií. Mám ešte veľa otázok, ale zatiaľ to nechám tu. Ďakujem. Pani Šetr. Ja, Ďakujem pekne. Ako prvé eh, by som sa chcela opýtať, či dostaneme túto štúdiu k dispozícii No a e, skutočne predovšetkým by ma e, e, zaujímala tá časť hodnotenia No a natíska sa tu aj otázka mm, rodového mainstreamingu. Vieme, že to je téma veľmi aktuálna v Európskom parlamente. Začali sme s tým v roku 2000 a napredovali sme v tejto veci. A okrem iného by som chcela poukázať na to, že sme vypracovali štúdiu na túto tému, ktorá poukázala na to, že je veľký rozdiel v tom, či sa pridelujú prostriedky podľa rodového členenia alebo nie. No a zdá sa, že skutočne ženy majú malú šancu, ak nie žiadnu, pretože veľmi často tie, tie peniaze sú e, vynakladané na programy, pričom sa nezohľadňujú špecifické atribúty žien. No a Zdá sa, že skutočne v určitých špecifických situáciách majú ženy úplne iné potreby ako muži. A preto e, je dôležité štatistiku viesť aj e, podľa parametra rodu. Zdá sa, že skutočne e, veľmi dlho trvala tá štúdia jej vyhodnotenia, ale nie som nadšená, spokojná s tým výsledkom že ten všeobecný celkový princíp A myslím si, že, že, e, že tento princíp rodového členenia nie je potrebný. Ja to považujem za základný princíp. Po druhé, máme skutočne veľmi veľa eh, analýz práve eh, z tej oblasti, kde aj ja eh, pôsobím, ale zdá sa, že často v všeobecnej rovine sa hovorí o tom rodovom princípe, ale keď zajdeme do tých detajlov, vidíme, že absent, absentuje. No a keď hovoríme o, o štúdiách, tak e, málo sú tam e, vzaté e, v úvahu rizika a nákladová efektívnosť, alebo čo sa získava za vynaložené náklady. Ja si myslím, že tomu sa venuje len veľmi malá pozornosť v rámci tých štúdií a preto ma zaujíma, či tie či by bolo možné dostať závery, ktoré vyvodzujete z tých štúdií, by sme mohli dostať aj v písomnej podobe. Určite toto sedenie nie je posledným sedením, kedy budeme hovoriť o tejto téme. Určite aj do budúcnosti chceme preberať to, ako s menšou mierou byrokracie e, dokážeme oveľa efektívnejšie zohľadniť tie špecifika, na ktoré som tu poukázala. Ďakujem, pán Tojre. Ďakujem, pani predsednička. Ja mám otázku e, súvisiacu s preskúmaním manažmentu. E, hovorili sme o projektových pravidlách. Uvažuje sa o, tom, že by malo sa zjednodušiť postupy. Do akej miery sa zohľadňovalo takéto hľadisko? E, do akej e, miery e, vlastne e, bola, boli, bola táto otázka zohľadňovaná aj smerom na tých, ktorí vlastne predkladajú a podielajú sa na tých projektoch. Mám na mysli aj rôzne orgány na tej regionálnej, lokálnej úrovni. Ďalší rečník, ďakujem. Ja som veľmi povďačný za to, že táto štúdia bola vyhotovená a ako e, nový e, poslanec Európskeho parlamentu, ktorý sa stále ešte učí. Ja si myslím, že na jednom z našich prvých zasadnutí sme viac ako hodinu e, veľmi angažovane hovorili o dokumente, ktorý vlastne ani neexistuje. Jednoducho oficiálnou cestou sa ku nám nedostal tento dokument a vlastne ani nevieme, kto je kto je e, odusielateľom tohto dokumentu. No, no a e, hovoríme o určitej stratégii, ktorá by mala vstúpiť do platnosti od roku 2014. 2014. A Veľmi ma zaujala táto štúdia, o ktorej ste hovorili a e, veľmi sa mi páči, že skutočne zachádza do detajlov. Poukazuje sa na to, že tá politi- kohezná politika e, má veľký záber, ale má aj slabé stránky z hľadiska koncentrácie, vynakladania zdrojov a tak ďalej. A myslím si, že viaceré vystúpenia predrečníkov poukazujú na to, že Európska únia presadzuje e, mnohé e, aspekty e, prostredníctvom koheznej politiky, ale veľmi málo pozornosti sa venuje vlastne účinku, ktorý to prináša. Ja si myslím, že tento výbor by sa mal veľmi intenzívne to, tým zaoberať. E, napokon prináleží nám to aj v kontexte Lisabonskej zmluvy. Na jednej strane potrebujeme vedieť, kam idú peniaze e, e, Európskej únie a na druhej strane chceme vedieť aj, aký účinok osoch prinášajú. Teda ďakujeme veľmi pekne za túto štúdiu a veríme, že e, e, tie výstupy z tejto štúdie v detálnej podobe sa ku nám dostajú. Poprosím e, túto panelistov, aby zareagovali na položené otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem aj za potvrdenie toho, že e, zbytočne bol vynaložený čas a e, úsilie pri vypracovaní e, tohto vyhodnotenia. Je to expos vyhodnotenie obdobia 2000 až 2006. To znamená, vyhodnocujeme už, tak povediac, minulosť Eh, ak hovoríme o zjednodušení pravidel, máme na mysli tie súčasné eh, pravidlá a tú súčasnú eh, snahu na obdobie 2007 až 2013. No a to už ani nehovorím o, o, o, vlastne tom, tých vyhliadkách na obdobie po roku 2013. Musíme si uvedomiť, že eh, určité pravidlá, určité zásady fungujú v rámci toho časopriestoru, keď platia, keď sa uplatňuje, ale musíte si uvedomiť, že eh, tá štruktúra a eh, tie predpisy sú vždy naviazané na určité finančné obdobie a samozrejme vtedy sa zaoberajú tými najaktuálnejšími témami. Jeden z princípov, ktorý v vstúpil e, do, do štruktúry na rok 2007 až 2013, bolo venovanie zvýšenej pozornosti práve otázke e, finančného riadenia. Toto je téma, ktorá sa preberá v rade. Určite aj vy, čo skoro to budete preberať v parlamente. To znamená, ako zjednodušiť e, pravidla bez toho, aby sa e, oslabili tie základné piliery, piliere tej štruktúry. Ja e, e, skutočne som si e, starostlivo vypočula vaše vystúpania. Dve dámy tu poukázali na rodový rozmer, rodovú, rodovú prioritu. Štúdia poukázala na akúsi infláciu no, tých horizontálnych priorít. Nenarážam tým vyslovene na, na rodový aspekt. Ja, ja, ja si myslím, že sa zachovajú kľúčové princípy ako horizontálne priority, ale e, skutočne existuje už ich akosi priveľa v tom zozname horizontálnych e, priorít a preto riadiace orgány potrebujú e, e, mať sprehľadenú prácu, aby skutočne nemusela byť každá nová téma nahlasovaná a overovaná voči tomu či onomu. A zdá, sa, e, zdá sa skutočne, že keď sa objaví téma, tak čoskoro sa v nej v nasledujúcom roku stane kľúčová horizontálna priorita. A to nie je žiaduce. Povedala som to ale e, samozrejme tým e, vôbec e, nespochybňujem význam rodového rozmaru A to treba vziať v úvahu už v tej fáze programovania. Čo sa týka dostupnosti tejto štúdie, je k dispozícii na webovskej stránke. Máte aj vlastne kontakt na tú stránku na spodku. Vidíte, na tejto strane na spodku máte kontakt na webe. Je to strana číslo 3, je pod nadpisom Inovatívny prístup. A úprimne vám poviem, že zaujímame sa o o vaše reakcie, chceme spätnú väzbu. My e, potrebujeme e, skutočne e, aj podnety z vašej strany, aby sme mohli upre, u, u, u, usmerniť konzultantov, ktorí pre nás pracujú. Takisto na tej webovskej stránke si nájdete otázky, ktoré sme zadali konzultantom a všetci si uvedomujeme, že nie vždy dokonalý je ten e, e, výstup práce e, konzultantov, ale nájdete podrobnosti o tomto všetkom na tejto webovskej stránke. Čo sa týka vlastne toho vidieckého rozmeru. Myslím si, že tá diskusia o tom, čo je vidiekom, čo nie je vidiekom, už trvá roky. Ro, trvá roky E, myslím si, že dnes už všetci sa zhodli na tom, že vychádzajú z definície OECD a my sme teda pracovali v intenciách definície OECD. Tam sa vychádza z hustoty, e, e, z hustoty obývaných ploch a tých 5 štátov, ktoré bolo vybraných pre štúdiu Francúzsko, Nemecko, Polsko, Švedsko a Španielsko. Ešte tu bola ďalšia otázka, tej sa zhostí Veronika. Ešte tu bola otázka ohľadom toho, prečo neboli obdobné eh, projekty a aktivity eh, paralelne realizované v členských štátoch. Členské štáto a riadiace orgány zodpovedajú za vyhodnotenie ex ante a takisto v tomto novom období sú priebežné hodnotenia. To znamená, hodnotenie sa robí vtedy, keď treba. E, podľa príslušných predpisov komisia môže vykonávať ex post hodnotenia. Ja by som bola za to, aby tieto ex post hodnotenia boli v zvýšenej miere zdieľané e, s členskými štátmi, aby skutočne viac sme dostali e, signál o tom, e, čo to prinieslo, dostať reakciu priamo z členského štátu. To by sme rozhodne uvítali. Takže pani Deli, máte otázku.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 CEE. E. Podobne. Nebola som zapnutá. E, ďakujem. Mám jednu otázku. Je to otázka, ktorá sa všeobecne týka štruktúry hodnotenia Je to eh, chápem tak, že vy pripravíte hodnotenie ex ante, zatiaľ čo to ďalšie obdobie už prebieha. To znamená, že vy pripravujete programové obdobie bez toho, že by bolo k dispozícii hodnotenie z predchádzajúceho obdobia a to hodnotenie sa urobí a robí čase, keď už beží ďalšie programové obdobie. Čiže e, tie výsledky, ktoré získate v končnom dôsledku, tak e, otázka je, či budú môcť byť použité v programovom období 2010 až 2014. Moja otázka je motivovaná tým, že e, je potrebné na to pozerať z hľadiska stratégie. Ja to chcem povedať e, e, diplomaticky, ale diplomaticky e, by som to povedal tak, že to znamená, že pokiaľ by sa zdroje väčšmi zamerali na strategické otázky, ale teraz tomu tak nie je. Čiže opakujem, keby boli tie zdroje lepšie zacielené, pretože v súčasnosti nie sú dostatočne zacielené, tak e, by bolo možné e, tie výsledky zlepšiť alebo dosiahnuť lepšie výsledky. Čiže otázka stojí asi tak, keby sme mali k dispozícii informácie, mohli by sme už teraz poukázať na slabé stránky, ktoré je možné dať do poriadku ešte predtým, než sa pristúpi k ďalšiemu obdobiu, pretože, eh, prepačte mi, že to hovorím, ale mám pocit, že takéto hodnotenie je len samoučelné. A moja otázka je teda, k čomu slúži? To je prvá otázka. Po druhé, som veľmi rád, že v dokumente sa hovorí o používaní odlišných metód na meranie odlišných e, javov. A skutočne, keby sme to nerobili, tak v podstate nevedeli by sme, aký je skutočný výsledok. Čiže ja schvaľujem použitie rôznych metód a môj osobný názor je ten, že takéto hodnotenie poukazuje napríklad aj na to, že faktor rodu je dôležitý ale e, medzi riadkami tu môžeme čítať aj to, že e, rodový prístup nie je dostatočne zvýraznený e, alebo znižuje hodnotu, respektíve nie je dostatočne docenený význam rodového faktoru. A teraz mám poslednú otázku na Katarínu. Vy tu píšete, že vidiecké oblasti nie sú dostatočne vymedzené. Je to názor DG Regio alebo DG Agri, alebo obidve tieto DG sa zhodli na tom, že nie sú vidiecké oblasti dostatočne vymedzené. Ďakujem veľmi pekne. Paní předsedkyně, dámy a pánové, já také eh, poděkuji za tuto prezentaci. Je nám asi všem jasné, že dokud nebudou k dispozici všechny výsledky, tak je velmi těžké dělat eh, komplexní závěry. Eh, přesto bych se eh, zeptal na pár otázek a jednu poznámku k té definici venkova. My jsme tady před několika měsíci měli zprávu, která se týkala urbánních oblastí a shodli jsme se také na tom, že dle historického vývoje a podmínek různých států těžko budeme definovat městskou oblast a shodli jsme se na tom, že by to mělo být v kompetenci toho daného státu, čili adekvátně tak je asi třeba zacházet i s těmi venkovskými oblastmi a tu kompetenci nechat tomu státu. E, ty otázky. Chtěl bych se zeptat, zdali e, se podchytily i problémy v průběhu e, té implementace, to znamená v oblasti schvalování, financování a případně potom kontroly. To jsou velmi důležité věci. Chtěl bych se zeptat také, zdali byly zohledněny připomínky těch konečných příjemců, jestli to vůbec to hodnocení nějakým způsobem podchytilo. A pak víme, kdy bude eh, dokončena, dokončeno toto hodnocení, bude to tedy začátkem příštího roku, čili kdy bude k dispozici Eh, to hodnocení, zdali to ovlivní stávající období, o tom tady mluvil Jan Olbricht, a zdali eh, je vůbec možné posuzovat efektivitu vložených prostředků do těchto projektů. Děkuji. Sean Kelly, please. Uh, thank you, Madam Chair. First, I'd like to compliment the uh, two ladies for a very clear... Ďakujem veľmi pekne. Aby som sa chcel poďakovať obidvom dámam za veľmi dobré a jasné prezentácie. Ehm, a teraz by som chcel prejsť k samotným týmto prezentáciám. Hovoríte tu o tematických blokoch v šiestich e, oblastiach. Sú tu e, nejaké e, rôzne spôsoby, akým budú v nadchádzajúcich rokoch určené priority týchto jednotlivých blokov alebo nie. A po druhé, už sa tu hovorilo o tom, aké ťažké je vymedziť, čo sú vidiecké oblasti. Bol som prekvapený, že na tieto vidiecké oblasti sa má vyčleniť pomerne nízke percento. Má sa toto percento finančných prostriedkov v budúcnosti zvýšiť. A po tretie, keď porovnávame náklady medzi jednotlivými štátmi, sú to veľké rozdiely. Mohli by ste povedať niečo e, konkrétne presnejšie o, rozdiel, o týchto rozdieloch medzi jednotlivými štátmi a výškov e, týchto prostriedkov? Ďakujem. Ja mám ešte jednu otázku. Ak hovoríme, že nie je tu dostatočne zacielený strategický pohľad alebo koncentrácia zdrojov. Čo je toho príčinou? E, je toho príčinou e, možno sú to národné rámcové e, programy, alebo je na príčine miestna úroveň, alebo aký typ viacvrstvového riadenia správy tu máme multilevel um, governance, kde by sa malo v budúcnosti, uh, ktorým smerom by sa mala v budúcnosti zamerať pozornosť a rozhodnúť o tom, čo ktorý účel je oprávnený, ktorý nie je. Zdá sa mi, že predbežne je to trocha amorfné a nedostatočne zacielené. Mohli by ste prípadne poukázať na niektoré slabé miesta? E, pokiaľ ide o komunikácii medzi európskou úrovňou, národnou úrovňou a miestnou úrovňou, sú tam nejaké problémy. Treba mať na pamäti, že ten národný referenčný rámec pochádza iba z roku 2007. To v podstate vtedy sa až začali e, robiť. Nevidím tu žiadne iné žiadosti o e, slovo, takže môžeme uzavrieť zoznam otázok a podáme, dáme slovo eh, dámam z komisie. Ja eh, by som chcela zareagovať na otázky položené mne a Veronika potom bude hovoriť o tých, ktoré E, som vynechala. Toto je problém sliepky a vajca. Skutočne nachádzame sa chronologicky, nie z hľadiska programovania, ale skutočne sa nachádzame už takmer v polovici súčasného obdobia a pritom toto sú prvé výsledky hodnotenia, expox hodnotenia z predchádzajúceho obdobia. My nemáme medzi programovými obdobiami o nejaké medziobdobie, počas ktorého by sme mohli robiť hodnotenie ale myslím si, že mnohé z vecí e, sa už predpokladali, napríklad strategický e, cieľ a zámer sa na e, obdobie 2010-2013 veľmi spresnil v porovnaní s predchádzajúcim obdobím na základe výsledkov. Okrem toho budeme takisto v tomto toto hodnotenie v strede obdobia používať pracovať aj na implementáciu plánu hospodárskej obnovy v rámci politiky súdržnosti. Dúfame, že to umožní e, znova obnoviť diskusiu s národnými aj regionálnymi orgánmi, pokiaľ ide o prerozdeľovanie zdrojov. Takisto v prvom kole e, sa nachádzame v prvom kole rokovania o oprávnenosti nákladov v oblasti e, energetickej účinnosti. E, tu rokujeme s riadiacimi orgánmi o prehodnotení priorit. Čiže ide o proces učenia sa, ktorý pochopiteľne bude ovplyvňovať aj tie finančné zdroje, ktoré sú k dispozícii, neovplyvní to základné e, piliere, ale tu bude možné e, zlepšiť strategický e, zámer a budeme môcť všetky sily vložiť do budovania ďalšieho obdobia. To hodnotenie by sa malo skončiť do marca. Budeme e, na jeho základe môcť vypracovať syntetickú správu a budeme mať možnosť o tejto syntetickej správe rokovať aj s vami, aby sme získali od vás spätnú väzbu. A pokiaľ ide o definíciu vidieckých oblastí a problémy s touto definíciou, E, slabá či problematická definícia, to sú slova, ktoré použili naši nezávislí experti, naši konzultanti V akademickej obci jednoznačne existuje názor, že s definíciou vidieckých oblastí je problém, že Eh, ako povedal pán Vlasák, naozaj ide tu o oblasť, ktorá je citlivá z národného hľadiska a je ťažké dospieť k exaktnej definícii vzhľadom na veľkú rôznorodosť týchto oblastí. Konzultanti eh, pracovali s mnohými zainteresovanými stranami a aktérmi, ako aj s konečnými užívateľmi v rôznych prostrediach. Ak položíte otázku týkajúcu sa použitia finančných prostriedkov a kontrolných systémov, toto nebolo súčasťou tohto hodnotenia. To som zdôraznila na začiatku. Tieto systémy riadenia a implementácie e, sa v podstate, tuto sa za, obmedzujeme len na hodnotenie, či členské štáty sú schopné e, vybudovať dostatočne robustnú architektúru e, na využívanie finančných prostriedkov. A v tomto smere to boli schopné urobiť. Ale druhá otázka, ktorú posudzujeme osobitne, to je dosah súčasných regulačných režimov, ktoré budeme posudzovať v budúcnosti aj priebežne, ale nie je to súčasťou hodnotenia ex post z minulosti a dopadu súčasnej regulačnej štruktúry na účinnosť implementácie. Pokiaľ ide o jednotkové náklady, ešte predčasné o tom hovoriť nemáme k dispozícii dostatok údajov a silne to závisí od kontextu. To, čo môže byť e, účinné v jednej oblasti, nemusí byť e, e, účinné inde. Takže tu nemôžeme porovnávať kilometr s kilometr, teda kilometr, náklade na jeden kilometr v jednej aj v inej situácii. Musíme preto používať rozpetie na rôzne typy propilov a podobne ale e, to si bude vyžadovať e, značné investície, značné zdroje, ale možno by to stálo za to a skutočne to v súčasnosti zvažujeme. Ehm, použitie RDF vo vidieckých oblastiach. Tu sa urobila ehm, menšia štúdia, alebo bola to veľmi malá štúdia. Jej cieľom nebolo zisťovať, e, aký je dopad európskeho rozpočtu na rozvoj vidieckých oblastí. Cieľom bolo e, posúdiť e, prítomnosť RDF, Európskeho fondu e, rozvoja vidieka. A v porovnaní s predchádzajúcim e, obdobím tento fond, ktorý spracoval DG Agri v rámci viacerých krajín vrátanie vašej sú e, to, to je, e, ten, tento dopad bol veľmi veľký, e, ale Eh, my tu hovoríme len o malej podmnožine ERDF. Možno, že Veronika by nám mohla povedať viac o tom, eh, aký rozsah mala táto štúdia, ale bola to skôr menšia kvalitatívne zameraná štúdia. I wasn't sure about one, Mr. Van Nistelrooy's question, but he's not here. I, yeah. Okay. yes. Ja by som sa len niekoľko vecí. Koneční príjemcovia či riadiace orgány boli konzultované v súvislosti s touto hodnotiacou správou a riadiace orgány pochopiteľne dostali tie, túto správu, mali možnosť sa k nej vyjadriť, opraviť ju. A pokiaľ ide o tematické bloky a poradie ich priorít, tieto bloky neboli uvedené podľa priority za posledné obdobie, ale sú to tie najväčšie bloky, kde boli vynakladané finančné prostriedky a na ktoré sme sa snažili hodnotenie zamerať. Potom som chcela e, povedať, že e, tých 25% sa e, zdalo málo pre vidiecké oblasti, ale tu sa vychádzalo z definície OECD, definície vidiecké oblasti, ale sú tu viaceré také medzioblasti, kde žijú ľudia, ktorí ho uvádzajú, že žijú vo vidieckej oblasti. Čiže je to skutočne otázka definície a pokiaľ ide o nedostatočne strategické zameranie, či slabú stránku, či sla, a to, čo by sa malo v tejto súvislosti v budúcnosti zlepšiť, treba si uvedomiť, že toto hodnotenie to nie je jediný zdroj informácií. Máme viaceré ďalšie zdroje a zistenia z tohto hodnotenia nepredstavujú Bibliu, sú to len názory hodnotiteľov, ktoré, ktorí vykonajú svoj výskum a potom uvažujú o tom, ako, my uvažujeme o tom, ako využiť tieto výsledky. Náš útvar e, je pripravený navštíviť jednotlivé členské štáty a E, hovoriť o zisteniach z nášho hodnotenia. E, niektoré z týchto návštev sa už uskutočnili, napríklad v Polsku, v Rakúsku, plánuje sa návšteva v Taliansku. Takže my sa snažíme tieto zistenia, zhodnotenia, zistenia, zhodnotenia e, sprostredkovať členským štátom a nechceme o nich hovoriť iba tu v Bruseli. A posledná vec, pokiaľ ide o chyby v programovaní. Ehm, pokiaľ ide o hodnotenie, v etape ehm, návrhu programu a vypracovania stratégie sa niekedy príliš zameriavame na účel vynaloženia prostriedkov a nie na to, čo sa vlastne zmení, keď takýmto spôsobom peniaze použijeme. Myslíme si, že toto by sa malo stať súčasťou tohto procesu, aby sme viac uvažovali o tom, čo sa zmení, keď peniaze použijeme takýmto spôsobom. A pokiaľ o tom budeme hĺbšie uvažovať v rámci programovania, tak o to ľahšie sa nám bude vykonávať neskôr hodnotenie. Ďakujem, Veronika. Neviem, či sú tu ešte nejaké dodatočné poznámky. Nie sú, takže chcem sa poďakovať kolegyňam z komisie. A dúfam, že uh, prídete na budúce, budeme sa o to zaujímať. Ja chápem, že všetko je na webe. A ak sa objavia nejaké iné otázky, tak sa môžete... Áno, tam máte tú adresu. Ale ak chcete, máte ďalšie otázky, môžete sa dohodnúť. Samozrejme, máme záujem uskutočniť vypočutie s hodnotiteľmi, s tými, ktorí skutočne realizujú to hodnotenie, takže politika súdržnosti v tejto oblasti vstupujeme na ešte stále neprepárané územie, pretože nikto takéto hodnotenia nerobí. Čiže my tvoríme nové štandardy európskej politiky. Takže ešte raz ďakujem pekne. Na teraz, drahé kolegyne, kolegovia, sa uskutoční zasadnutie